Okay, colleagues, we're going to... Dobrý deň, kolegovia a kolegyne. Začneme poludňajšie zasadnutie. Máme tu veľmi dôležitú tému o budúcnosti vzťahov v rámci AKT EU. Ak ma nepoznáte, ja sa volám Linda McAvan, som šéfkou výboru pre rozvoj a ja budem predsedať úvodu tohto zasadnutia a potom dám slovo Frankovi Engelovi, ktorý sedí tu po mojej lavici a ja si sadnem medzi vás, aby som si pozrela prezentácie. Pokiaľ ide o náš výbor, táto otázka je pre nás veľmi dôležitá a aj preto sa veľmi tešíme, že tu máme takýchto e, významných hostov u nás. Máme tu pána Pundu, ktorý je zástupca generálneho riaditeľa DevCo, Máme tu Sibusive Gomezulu, veľvyslanca Svazilandu, podpredseda AAK, eh, skupiny ambasádorov AKT a takisto Vivanu Gasunu, eh, tajomník, eh, asistent generálneho tajomníka skupiny AKT štátov. Takže ja uvediem týchto rečníkov. Oni vlastne budú v, v rámci jednotlivých panelov predstavení. Bolo by dobre, ak by predsedajúci ich predstavil. Ja predstavím teda tých hlavných rečníkov mene jednotlivých výborov. Je to dobré načasovanie, že máme dnes takéto zasadnutie, pretože ako viete, ten navrhovaný mandát, pokiaľ ide o budúce vzťahy medzi krajinami AKT Európskou úniou je, má byť tento rok prijatý zo strany Európskej komisie, zo strany ministrov na rade a úradné rokovania vlastne sa majú začať od septembra. Za výbor pre rozvoj, za výbor DV, sme sa dohodli na tom, že predložíme ústnu otázku komisie, ústnu otázku aj rade, o ktorej sa bude hovoriť na plene Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o našich kolegov, tá anglická verzia je vo vašich zložkách a hlasovanie sa bude vo výbore DV konať v apríli a lehota na predkladne pozmeňujúcich úvrov tohto uznesenia je piatok 6. apríl o 12. na poludnie. Takže predtým, než dám slovo teraz našim moderátorom pre jednotlivé zasadnutia, urobíme si taký prehľad, ktorý nám dá pán profesor Ludger Kühnhár, ktorý je riaditeľ Centra Európskej integračnej štúdie na univerzite v Bone. A on nám teda dá taký celkový kontext, prehľad predtým, než prejdeme k jednotlivým špecifikám. Tak vážený pán profesor Kühnhár, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené excelencie, vážení poslanci, poslanky Európskeho parlamentu, dámy a páni. Návrh Európskej komisie o tom, že by mandát, o mandáte, že tu budú začnuté rokovania tak ako to bolo zverejnené v decembre minulého roku. 2011 je ambiciozne, oveľa viac ako to skeptici očakávali. Je to bohaté na obsah, ale takisto je tu aj priestor na možné zlepšenie a je tu veľká potreba posilniť strategické zacielenie na verejný význam a politické ambície. Hovorí sa tu o spoločných záujmoch, sú tu spoločné hodnoty načrtnuté. Takéto výpočty sú vždy veľmi také početné, môže byť vágné, pokiaľ ide o jednotlivé konflikty cieľov a možné problémy implementácie. Úprimnosť ohľadne prekážok je častokrát spomínaná v tomto návrhu, ale takisto je tu aj stále nebezpečenstvo, ktoré je v texte spomenuté, že by došlo k duplikáciám. Dovolte mi vyjadriť sa k eh, trom kľúčovým eh, otázkam, ktoré si prehl- vyžadujú prehlbenie Mm, tej problematiky v rámci diskusie v tomto výbore. Najprv branding. Návrh komisie berie do úvahy kľúčový význam právne záväznej dohody. Ciele by mali byť, tak ako je ten návrh uspomenuté, budem citovať, nová dohoda, ktorá by pozostávala z troch regionálnych kompaktov, vychádzajú zo spoločného základu. Takéto namierušité šité návrhy, pokiaľ je regionálny kompakt s Afrikou, regionálny kompakt s Karibikom regionálny kompakt s Pacifikom, sú istým spôsobom do istej miery špecifické, niekedy nadmieru špecifické a preto mám pocit, že návrh komisie nechce rozšíriť budúcu dohodu možno aj na Latinsku Ameriku a Afriku, ale určitá kreativita je potrebná, to, aby sme vyšli v ústretí týmto regionálnym zoskupeniam, ktoré prezentujú tieto regióny. Prečo napríklad možno vo forme dohody e, na úrovni EÚ ale predovšetkým tá myšlienka celkových spoločných základov zostáva do, do istej miery vágna, pokiaľ ide o obsah a význam ad hoc stretnutia predstaviteľov štátov pravdepodobne nestačia na to, aby skutočne došlo k prispeniu e, takej podstatnej inovácii, pokiaľ ide o globálnu správu vecí verejných. Ak sa to urobí dobre, a to je možno lepšie ako to, čo bolo doposiaľ načrtnuté, tak tento spoločný celkový návrh návrh by mohol slúžiť ako inovácia v oblasti global governance, ale v predchádzajúcich e, textoch som poukázal na asociáciu EU-AKT po tom období po Kotonu a váš výbor. Očakával som, že váš výbor to bude podporovať a dokonca ešte takú silnejšiu myšlienku, pokiaľ ide o poukázanie na jednotlivé procesy, pokiaľ ide o postihnuté mesta, na to, aby sme vlastne e, ten branding urobili správnym spôsobom. Pokiaľ ide o geopolitiku, návrh komisie pokazuje na identifikáciu cieľov týchto nových dohod a budem opäť citovať, vytváranie politických partnerstiev, ktoré budú vychádzať, ktoré majú za cieľ budovať prosperujúce odolné štáty a spoločnosti. Toto istotne je všetko pravdou, ale pozeráme sa teda iba na tú stranu AKT, v rámci toho partnerstva, alebo sa to týka aj nás, členských štátov Európskej únie, keď počujeme takéto znenie, že prosperujúca odolnosť týchto štátov a spoločností. Európska únia a táto dohoda bude podporovať iba vtedy takúto dohodu, ak tieto ciele skutočne budú v záujme partnerských regiónov AKT aj v vlastnom záujme Európskej únie a jej občanov. Geopolitický význam obnoveného partnerstva je bez pochyby spoločne dôležitý, berúc do úvahy, ako to všetci vieme, že čo skoro bude mať 27 členských štátov, možno 79 alebo možno 80 krajín KT, ak sa k tomu pridá Kuba. Tieto predstavujú zhruba 50 z tých 193 e, členských štátov. Táto budúca dohoda sa musí pretaviť do viditeľnejšej prezencie v rámci OSN na to, aby sme splnili tie naše ciele. Malo by napríklad význam, že by sme spustili EU AKT, koordinačnú jednotku na pôde európskych delegácií na úrovni OSN. To je moja otázka. Európska únia v tomto kontexte istotne bude musieť prijať túžbu týchto krajín AKT, že budú chcieť byť v partnerskom vzťahu s ostatnými aktérmi z celosvetového hľadiska, závislosti od vzťahov k Európskej únie. No to by som podporil tento legitímny záujem jednotlivých krajín AKT, no, aby tieto regionálne zoskupenia sa vytvárali, pokiaľ ide o globálny juh. Európska únia by mohla obhajovať podľa môjho názoru taký posilnený pozorovateľský štát na úrovni OSN, pokiaľ ide o tie vedúce zo skupenia krajín v jednotlivých regiónoch AKT, v súlade teda s aktualizovaným štatútom pozorovateľa na úrovni EÚ. Stále to súvisí však aj od pilierov stability, ako vieme. Toto si vyžaduje aktérov, ktorí e, budú môcť generovať normy a projektovať leadership. Nová dohoda EÚ a AKT e môžu byť určitým príkladom tohto duchu, pokým udržateľné ciele OSN obsahujú určité protichody, a protichodné ciele a nemajú implementačné mechanizmy. Táto dohoda by sa mohla stať silným multilaterálnym a možno aj najrelevantnejším úsilím v zmysle implementácie udržateľných cieľov OSN, vychádzajúc správne záväzných cieľov zo strany štátov na štyroch kontinentoch. Toto ako také by bolo veľkým príspevkom k tomu multilaterálnemu globálnemu poriadku. A úspech v tejto dôležitej oblasti by mohlo byť aj riešením na to, aby sme pomohli udržiavať tú koheziu na úrovni krajín AKT. Spoločne by sme podporovali dohovor o migrácii na úrovni OSN, to by mohla byť dôležitá téma v spoločnom záujme na globálnej úrovni. Tretí bod Brexit. Komisný návrh nerieši žiadnym spôsobom možné dekonštrukčné účinky Brexitu z dlhodobého hľadiska kohézie krajín AKT a takisto aj pokiaľ ide o reakcie v rámci EÚ. Jedna z otázok, ktoré tu máme, nechcem to takto na rovinu povedať, možno Afrika by mohla podporiť e, európske, e, sú, súdržnosť krajín Európskej únie aj po Brexite. A pokiaľ ide o tie najmenšie krajiny v tých najodlahlejších regiónoch, sú potenciálne najviac postihnuté týmito dopadmi. Prvý e-mail SOS, ktorý som dostal po referende o Brexite, prišiel z Fidži. Čo sa stane na úrovni stability Fidži a nás, ak takéto tarify, clá a kvóty, pokiaľ ide o export e, cukru, ako to dopadne, ako tieto vo všeobecnom duchu, ako tieto krajiny AKT budú organizovať svoju budúcnosť, pretože sú takisto súčasťou Commonwealthu. Je e, príbeh týchto dohôd o partnerstve uzatvorený, pretože e, tu možno nedojde k ratifikácii toho, čo by bolo bývalo podpísané. Čo teda Európska únia a 27 členských štátov ponúka týmto partnerom v kontexte realizácie Brexitu a častokrát sa zabúda aj na dopad Brexitu, pokiaľ ide o odlahle, najodlahlejšie regióny a teritória Európskej únie. A 12 e, z týchto krajín opustí túto asociáciu po tom, čo nastane Brexit. Strategicky najdôležitejšie britské odlahlé regióny sa nachádzajú v Indickom oceáne, v Južnom Atlantiku a v Antarktíde. Medzi nimi sú napríklad Falklandské ostrovy, ktoré sa obávajú napríklad pokiaľ ide o prístup na trh e, s rybolovom ale takisto sa to týka aj ostatných krajín a takisto to súvisia s klimatickými otázkami a s geopolitickými otázkami. Takže globálna Európa musí riešiť tieto otázky aj v kontexte e, diskusie o AKT. Najväčšia diskusia sa predovšetkým sústredí predovšetkým na Karibik, kde Brexit vlastne už prináša viaceré otázky. Napríklad Brexit posilnil, ak sa nemýlim, napríklad integráciu, integráciu tých, čo podporujú integráciu, v prípade Jamajky, že by napríklad táto krajina mohla prísť ten potenciál v oblasti obchodovania. Toto všetko môže mať dopady na túto situáciu. Žiadny iný región AKT neprináša zo sebou toľko problémov ako práve tento región. To znamená, do akej miery bude postihnutý Brexitom. Bude Brexit vo všeobecnom duchu E, prinesie nejaké nové možnosti, konštelácie, pokiaľ ide celkový koncept a krajín AKT. Bude to nejaký priestor pre reciprocitu, napríklad prostredníctvom nového e, výskumu, pokiaľ ide o e, spoluprácu s Commonwealthom a pokiaľ ide o možnú spoluprácu týchto regiónov s Európskou úniou aj naďalej. V každom prípade dopad Brexitu, aspoň mne sa tak zdá, pokiaľ ide otázku OCT, tých vzdialených regiónov, podľa môjho názoru, tu dochádza k fúzii, pokiaľ ide Európsky rozvojový fond s Európskym celkovým rozpočtom, myslím, že takýto postup by bol správny. To je ďalší z možných argumentov, pokiaľ ide o argumentáciu zo strany Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o všetkých 27 členských krajín, budú tieto pripravené a zjednotené? Pokiaľ ide o riešenie týchto, e, tejto otázky europeizácie rozpočtu. Brexit v každom prípade si vyžaduje podľa môjho názoru koherentnejšiu Európu. Nové dohody AKT, dohoda medzi AKT a Európskou úniou bude vždy hrozbou, pokiaľ ide o viaceré aspekty, viaceré témy, ktorým sa jednoducho nevyhneme. Ja som tak sa zdá, O to viac je dôležité, že kľúčové priority musia byť zadefinované, čo možno najprecíznejšie. Dovolte mi na záver mojej prezentácie ešte rýchlo prebehnúť cez tieto priority. Rozvojová pomoc, výzva pre Európsku úniu a pre partnerov AKT, odhľadnúc od finálnej konštrukcie týchto vzťahov, bude tá výzva novou pridanou hodnotou, a pravdepodobne aj novou predstavou ďalšieho rozvoja. Všetky krajiny na svete, vrátane nás, sme do istej miery rozvojovými krajinami a pomoc podľa môjho názoru je globálnym príspevkom k blahobytu, ale nie je to hybná síla rozvoja. Žiadny region, ro, rozvojový de, regionalizmus nebude fungovať bez správneho pochopenia a implementácie sektorovo špecifické, pokiaľ ide o vymožiteľné mechanizmy správy vecí verejných. To sa týka establishmentu a, e, trustových politík, kontrolných mechanizmov, na to, aby sme zabránili nadmernému využívaniu verejných dotácií. Tento návrh spomína niektoré z týchto otázok, vrátanie komplexnej agendy ohľadne pôdy a práva na pôdu. Spomína to ale iba po, povrchne, investičné plány Európskej únie, ale to by sa celé mohlo ešte posilniť, pokiaľ ide o zacielenie. Druhý bod, obchod viac než v časoch rokovaní o partnerských dohodách. Dúfam, že toto obdobie bude čoskoro minulosťou. Európska únia musí predložiť presvedčujúce argumenty, ehm, pretože ochrana investícií je kľúčová pre všetkých. A preto iba súhlasím s generálnym tajomníkom AKT aj Gomesom a budem ho citovať. V rámci minulos, minulých rokovaní o partnerských dohodách európska strana zliala, pokiaľ ide o artikulovanie a pochopenie obchodu ako nástroja pre rozvoj. Toto sa týka predovšetkých menších a chudobnejších krajín AKT a v reakcii na politiku moci a na fascináciu s veľkými e, rastúcimi trhmi Európska únia a krajiny AKT musia lepšie využívať tripartitné formy obchodu a investícií so všetkými tretími krajinami, ktoré sú ochotné prispieť k týmto cieľom, ktoré sú navrhované v týchto nových návrhoch partnerstiev. Tento obchodný tok medzi krajinami AKT Európskou úniou sa zdvojnásobil na 5%, pokiaľ ide o export Európskej únie a pokiaľ ide o 5,5% a pokiaľ ide o import. to by mal byť stimulom, aby sme boli čo možno najkreatívnejší v tomto ohľade, bez toho, že by sme tu mali nejaký defetizmus, E, po, pocit porážky, pokiaľ ide o také krajiny, keď sa pozrieme na Čínu v globálnom juhu. E, kapitál súkromného sektoru podľa môjho ohľadu je kľúčový a centrálny prvok a nie len nejaký doplnok, tak ako to navrhuje návrh komisie na strane 42. A tretí a posledný bod politický dialog. Tento termínus je veľmi široký a nie je veľmi jasný. Európska únia musí urobiť čo možno najviac na to, aby zvládla tradičný kritizmus, kriti, tradičnú kritiku a kritiky e, pardon, tradičnú kritiku určitého laxizmu voči krajinám AKT. Prečo by Európska únia nemohla lepšie vyžiať recipročné aktivity v oblasti politického dialogu napríklad? Tým, že by sa urobilo pozvanie na monitoring európskych volieb do Európskeho parlamentu zo strany pozorovateľov krajín AKT. Návrh Európskej komisie spomína, ale neveľmi špecificky, potrebu monitorovať implementáciu budúcich dohôd. Na to, aby sme sa vyhli evaluácii a hodnoteniu dopadu, ktoré prinesú zo sebou iba ďalší, ďalšiu oblasť technokratických aktivít, ktoré vlastne tak na úrovni Európskej únie, ako aj krajín AKT, je tu potrebný parlamentný dohľad. Vzťahy medzi Európskou úniou a krajinami AKT musí byť, musia byť komplexnejšie aj v politickej sfére, musí to byť solidnejšie prostredníctvom nových fóriem, videnia v ústretí občianskej spoločnosti nad rámec tradičných skupín obhajúcov a zúčastnených strán. Tento regionálny kompakt, ako aj celková úroveň krajín AKT, hoci to so teda sebou prináša určitú dilemu možného nebezpečenstva duplika, duplikácia alebo nebezpečenstva nedostatku legálne záväzných štruktúr pre všetkých. A som presvedčený, že o tom pravdepodobne budete vo vašom výbore takisto hovoriť. Viem si predstaviť, že na, právne, na strane politických aspektov a aspektov občianskej spoločnosti, také konštruy ako napríklad výbor pre domáce záležitosti na úrovni EÚ, AKT, takisto e, sieť e, pre viaceré iné oblasti sú kľúčové. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu e, pozornosť. Ďakujem za to, že som sa mohol vyjadriť v tomto výbore. Európska únia so 73% celkovej populácie a takisto veľkým domácim, hrubým domácim produktom, kde prispieva veľkou mierou k celkovému obchodu, zatiaľ čo krajiny AKT sú iba na úrovni 14 celkového populácie. Treba povedať, že títo dvaja partnery prezentujú asymetrickú a odlišnú realitu a treba povedať, že hlas Európskeho parlamentu bude kľúčový v najbližších mesiacoch, pokiaľ ide o podporu tohto vzťahu medzi Európskou úniou a africkými, karibskými, pacifickými partnermi, tichomorskými partnermi, ako to už je vlastne bez pochyby, pokiaľ ide o aspekt rastúcej globálnej úlohy Európy. A toto je vlastne taký prípad testovací, pokiaľ ide o multilaterálne dohody s partnermi. Ďakujem veľmi pekne. You, get... Ďakujem, profesor. Dali ste nám um, predmet do mm, rozmýšľania a e, zhodli sme sa dnes, že budeme podrobnejšie hovoriť o Brexite na no budúcich zasadnutiach zboru a určite e, si pozrieme kopiu vášho prejavu. Nebudeme teraz e, príjmať otázky na profesora, ale na konci prvej panelovej diskusie, pretože sme začali neskoro. A ak dovolíte, kolegové, ja teraz odám slovo Frank Engelovi, ktorý bude predsedať e, prvomu panelu a potom ja si sadnem medzi publikom. Thank you, Linda, and uh, I suggest that we move. Ďakujem, Linda, navrhujem, aby sme pokračili bez ďalšieho zdržovania, pretože možno nám bude chýbať čas a nechcem ja krátiť e, rečnícky čas e, rečníkov. K tej prvej časti Mm, pokračujeme s prípravou scény, ako to začal profesor Kunhardt a tá diskusia sa volá terajší stav e, prípravy vyjednávaní po Kotonu a teda ľudia vystúpia e, vždy mm, by sme sa mali držať zhruba mm, rečnického času 8 minút, pretože nás bude tlačiť čas a chceme, aby nám na konci ostal nejaký čas do debaty a na začiatok by som dal slovo Kunduns, ktorý je um, mm, zastupca riaditeľa e, na Európskej komisii. Máte slovo. Ja. Ďakujem pekne, som e, veľmi rád, že som tu mali sme možnosť diskutovať hlavne s Vrom DV niekoľkokrát. E, tieto témy po a som rád, že som to, aby som povedal, aký je stav. Chcem sa poďakovať profesorovi doktorovi Kunhartovi za jeho eh, úvod. Na začiatok ste povedali, že návrh komisie bol lepší, ako sa očakávalo. Neviem, či eh, sa, eh, ste to mysleli ako pochvalu, no ja to tak vnímam, pretože súhlasím, že je to veľmi rozumný návrh a môžem mm, potvrdiť, že odkedy to komisár Minica prinesol do parlamentu 25. januára. Myslím, že sme dospeli k záveru, že stanoviska poslancov a návrh komisie boli veľmi zosúladené. Chcem to povedať veľmi stručne, že čo sme navrhli a prečo sme to navrhli a prečo uh, myslím, že dobre postupujeme, čo týka uh, získania vyjednávania ehm, mandátu od rady počas eh, rady pre zahraničná záležitosti Maj, no Ako viete, ehm, podstata tohto návrhu je, aby sme ehm, budovali na silných základoch, eh, ktoré pokrývajú krajiny AKT, aby sme budovali na týchto základoch eh, tri piliere, jednu z eh, Karibskou oblasťou, jednu z Afrikou, jednu s Tichomorím a <clears throat> jedno riešenie, ktoré zohľadňuje aj regionálne špecifika a tiež zachová ehm, moc vzťahov medzi EÚ a ehm, štátmi AKT ako celkom. Dôvod jednoduchý, začíname s eh, geopolitikou geopolitikou v viac e, polárnom svete, kde by bolo bláznostvo, keby Európa sa mala e, vzdať e, tohoto historického strategického vzťahu, ktorý má so značným počtom štátov vo svete, s ktorými máme spoločný program. Navyše, Európa sa angažuje v tomto viac eh, polovom svete a Európa sa angažuje v tomto svete s, i s tou predstavou o svete. Máme istú predstavu o tom, aký je svet, aký by mal byť a nemusí to byť eh, rovnaká predstava, ako majú niektoré iné Um, veľmoci na svete. Takže my to používame ako východisko um, pre vzťahy z AKT a to je podstatné. Máme veľmi um, dobrý uh, referenčný rámec a to sú SDG a agenda do roku 2030 musíme prispôsobiť naše vzťahy na uh, tento nový medzinárodný program. A my máme záujmy aj <clears throat> štáty AKT majú záujmy a môžeme v tomto novom rámci mm, jasnejšie sa vyjadrovať e, o tom, že mm, v e, tomto novom spriedaní sa stretávajú naše záujmy. Máme mm, identifikované viaceré priority, ktoré na prvý pohľad sa môžu zdať jasné, ale nie preto, že by boli jasné, neznamená, že sú, nie sú správne a e, že by neboli dôležité. A tie mm, súbory, ktoré boli e, identifikované ako je e, vláda, ľudské práva, e, právny štát, bezpečnosť a tvorba nových pracovných miest a Potreba investovať do ľudí a do ľudského rozvoja a potreba skúmať, čo je nová realita na tomto svete, a to je migrácia a mobilita a ako môžeme ehm, sa angažovať z pozitívneho hľadiska, ako môžeme spolu zvládať tie výzvy, ako môžeme spolu podkytiť to, čo sú veľké výzvy teraz, a to sú klimatické zmeny a Eh, zhoršenie životného prostredia a biodiverzity, tak eh, toto je program, eh, ktorý určujú aj európske zásady, aj istá predstava o svete. Myslím, že na tomto programe budeme očakávať aj stanovisko našich partnerov AKT, ktoré sa vypracovalo tiež časový harmonogram je určený a Africká unia teraz zasadá v Kigali a Tichomorie identifikovalo svoje stanovisko, aj Karibská vlast identifikovala svoje stanovisko a, a môj sused to vysvetlí neskôr maj. Druhá vec, ktorú chcem viesť, je dôležitosť zmien. Je dôležité byť ambiciozný a tiež dôležité, aby sme prijali isté aspekty um, reality. A za posledné roky sme e, zaznamenali, odkedy e, terajšia dohoda s Kotonou bola podpísaná, bola narastajúca osobitosť e, medzi tými troma rôznymi regiónmi. Um, o tejto téme viacej budeme hovoriť v druhej, v druhom paneli, ale Africká unia zaujala vlastnú dynamiku a záujmy a vzťahy Európy s Afrikou sú definované čo do špecifickosti ináč ako e, je e, naša hlavná agenda s karibskou oblasťou s e, Tichomorím. Takže v tomto novom rámci musíme byť schopní zohľadniť kľúčové záujmy týchto regionov preto náš návrh je založený na takomto základe, ktorý však má tiež silné regionálne piliery, aby umožnil našim partnerom špecificky zohľadniť spoločné záujmy. A rovnako sme posudzovali, ako ísť e, nad rámec e, tej e, skupiny tej štátov, čo hlavne platí v Afrike, kde Európa má e, dohody o predružení s niektorými severoafrickými štátmi, ale zároveň musíme nájsť spôsob, ako dokážeme s africkým spôsobom e, sa vysporiadať. Budeme mať sami v Abidžane a tam je politická realita, ktorú budeme musieť dať do súvisu s dvoma rôznymi právnymi prostrediami a to je mm, dohoda o pridružení so SVR americkými, africkými štátmi a tiež e, dohoda o pridružení s rôznymi štátmi tak. A tým sa dostávame k mm, téme o tom, že my, čo my chceme je zjavne právne záväzná dohoda. Toto je predmetom diskusí s našimi členskými štátmi a náš návrh a naše neustále stanovisko je, že potrebujeme právne záväznú dohodu, aby sme zosúladili to, čo máme s inými štátmi na svete, aj s e, našim vzťahom so štátmi AKT. Kotono je dohoda o a následne, po Kotonu chceme tiež dohodu o pridružení, ktorá bude právne záväzná. Nakoniec financovanie peniaze teraz nie sú na stole a ne... bolo to pokryté odporúčaním, eh, ktoré komisia prednesla a ktoré teraz prehráme s členskými štátmi a to jednoducho preto, že eh, teraz posudzujeme eh, ďalšiu rámcovú dohodu a to nemusí obsahovať návrh na rozpočet pre EDF a, a zároveň s jednávaniami, ktoré máme, budeme mať diskusiu o našom viacročnom finančnom rámci a tiež balíku finančnej pomoci, ktorý s tým ide. A ako sme tam teraz, e, náš návrh sa diskutuje v rôznych pracovných skupinách s členskými štátmi teraz e, sme si to zistili, že budeme môcť uzavrieť tieto diskusie, aby sme získali mandát, teda rozhodnutie rady v Rade pre zahraničné veci v maji, ktorá v zásade nám umožní začať vyjednávanie. Naši partneri AKT plnia podobný kalendár a asi ich mandát bude, dúfame, do konca mája, čo nás nám dá schopnosť začať vyjednávania v lete, tak ako sa to počíta v dohode s Kotonou. Tu by som skončil. Thank you very much. That was slightly over 9 minutes 15. Ďakujem. To bolo trošku dlhšie ako 9 minút 15 sekúnd. Tak to prežijeme a keď čas môžem dať veľvyslancovi z Vazilandu, ktorý je podpredseda výboru veľvyslanec, váš pohľad bude tiež vítaný. Ctení um, poslanci Európskeho parlamentu výboru pre rozvoj je pre mňa cťou, že môžem predniesť túto prezentáciu v mene predsedu výboru veľvyslancov a chcem na začiatok sa poďakovať organizátorom tohto e, vypočutia e, e, výboru, ktorý predseda pani Linia Mekevana aj za to, že ste pozvali predsedu eh, Vedesancov, aby prezentoval trestný stav príprav na vyjednávania v eh, odhode eh, AKTU. E Dovolte, aby som zaregistroval, aby som vám dozdal ospravedlnenie predsedničky z Jamajky, ktorá tu nemôže byť, lebo má inú prácu. No, najprv by som vám rád povedal pár úvah e, a zadal sa s doktorom profesorom Kunadom, ktorý zopakoval, čo je nová zmluva a nový ramec. A je to ambiciozne, a, e, ale to je vždy predpokladnom začiatku, keď sa snažíme zabezpečiť e, právo na rozvoj, kde členské štáty a ľudia v našich štátoch očakávajú od nás, že sa budeme snažiť čo najviac, aby sme zohľadili všetkých eh, ašpirácie a to je pre mňa východisko a mm, na základe toho by sme mali pokračovať. Moja dnešná prezentácia začne s mm, pozadím eh, vzťahov medzi AKT a EU a e úprav eh, našich novej dohody, ako aj e, našej e, vyjednávacej štruktúry. A e, potom tiež osvetlím prípravný proces AKT čo sú kľúčovými milníkmi. Chcem len uviesť trošku súvisu a rozvoj spolupráca medzi Afrikou, Karibským morom a Tichomorím a EÚ má už dlhú históriu má rôznu úroveň vývoja a vzťahy medzi AKT a EU sa rozvíjajú až ku komplexnejšiemu usporiadaniu, ktorý má e, vypršať e, vo februári 2020. Podľa článku 95.4 e, tá randevú doložka vyjednávania na o nástupníckej dohode majú začať v auguste 2018. V duchu Georgevskej dohody tu opäť e, skupina AKT kombinuje úsilie e, na znovu jednanie. Tiež sa e, predpokladá, že nová dohoda bude mať princípy, ktoré chcú dosiahnuť špecifické ciele prostredníctvom posilnenia prehlbeného politického partnerstva a posilnenej integrácie skupina AKT bude účinnejší globálny hráč. Keď ideme k štruktúre um, vyjednávaní, uh, pri tejto príprave na zasnutí uh, ministra rady boli um, pripravené strategické piliery a má sa investovať teda, do eh, obchodu, investícií a služieb a rozvoje spolupráci a technológie a vedy, inovácie a výskumu, po tretie politického dialogu a advokácie. Toto sú eh, tri piliery. Okrem eh, toho mm, niektoré mm, princípy boli tiež dohodnuté a e, tiež e, sa to má e, posilniť skupina KT ako medzivládna organizácia a tiež má zvýšiť subsidiaritu a komplementaritu a mm, tiež zahrnúť osobitný mechanizmus financovania na 105. Ehm, zasadnutí Rady AKT v máji 2017 eh, mandát ministrov eh, tomuto výboru ambasadorov, aby vytvorili vyjednávaciu skupinu, ktorá bude poskytovať eh, dohľad a usmernenie ako aj tri technické skupiny, ktoré budú plniť celkový dohľad na to, toto ústrednou skupinou a tiež určovať zloženie týchto skupín. Výbor veľvyslancov eh, v 2017 eh, skladil tieto hlavné princípy a zadanie mm, tejto vyjednávacej štruktúry. Eh, skladba CNG a TNT bola dokončená a tieto skupiny sú nasledovne usporiadané. Ústredná úroveň leží na ministerskej úrovni a bude poskytovať usmernenie a dohľad a CNG na e, ambasadorskej úrovni e, bude riešiť prerezové veci. Tieto tri TNT budú všetky zodpovedné za kľúčové oblasti medzi jednotnými piliermi. E, Predpokladá sa, že tieto štruktúry budú vykonávať potrebnú prácu a budú reprezentovať záujem občanov štátov AKTA. Všetky tieto rozhodnutia Ehm, budú kombinovať schválenie eh, schválení zo strany hlav štátov a vlád. Príprava eh, k začiatiu skutočných vyjednávaní pokračuje a boli vykonané rôzne konzultácie. Podpora deklarácie v júni 2016 vyslovila e, základy pre e, pokračovanie tejto skupiny. Veľvyslanická pracovná skupina v budúcnosti AKT poskytuje ďalšie smerovanie. Skupina AKT vykonala viaceré e, štúdie a prípravu politických dokumentov, ktoré majú tieto vyjednávania usmerňovať a tiež e, angažovanie s neštátnymi aktérmi a poslancami. Okrem toho, osobitný výbor poslancov e, má uzavrieť e, návrh vyjednávacieho mandátu do konca apríla a prijatie vyjednávacieho mandátu sa očakáva na 107. zasnutí rady. A prípravná práca je e, zakotvená v koordinovanom úsilí a predstavitelia Karibskej oblasti a Tichomoria už pripravili stanoviska. V súčasnosti Africká skupina tiež pripravila svoje stanovisko a na to teraz, e, teraz sa čaká na schválenie zo strany e, hlav štátov a môžem vám povedať záver, že musíme pamätať na hodnotu, ktorú prisudzujú štáty AKT k svojim vzťahom z EÚ, čo sú e, dlhé vzťahy a štáty AKT e, sa tešia na novú silu v novej oblasti vzťahov z AKT, ktorá bude prebiehať e, po roku 2020 a ďakujem za možnosť tu vystúpiť a želám všetko dobré. <clears throat> Thank you very much, Ambassador. You've been... Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Hovorili ste veľmi presne k veci a aj čo sa týka času. Dodržali ste ho a teraz posledná panelistka Vivanu k násunu záverečné stanovisko k tomuto panelu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne pre sekretariát. Je veľkým privilégiom môcť dnes hovoriť v tomto eh, výbore a aj neskôr pred eh, veľvyslancami. Eh, v troch bodoch eh, zájdem trochu do podrobností. Pokúsim sa najprv popísať, čo sa snažíme urobiť, ako a s kým. Tým pádom by možno bolo možné ujasniť určité prvky, odstrániť určité starosti a celé to trochu upresniť, pokiaľ ide e, o záležitosti plánovania zlepšeného partnerstva AKT e, a EU. Pán veľvyslanec pripomenul, že od roku 2011 sme sa v skupine krajín AKT začali zamýšľať nad tým, akým smerom sa chceme uberať po roku 2020. Deje sa tak na rôznych úrovniach aj eh, 2016 na samite aj na e, samite predtým v Malabu, kde e, predstavitelia jednotlivých štátov sa zaoberali dôležitosťou súčasného prístupu, ktorý máme a tiež konštatovali, že je potrebné, aby skupina zostala zjednotená predstavitelia eh, štátov eh, konštatovali, eh, že v tomto meniacom sa svete to môže byť spoločná sila. Máme predsa multipolárny svet. Ehm, možno tie póly sa trochu menia, každý sa um, sústreďuje viac na svoju vlastnú integritu, na vlastnú realitu. A teraz po mnohých týchto uh, rokoch je potrebné zamyslieť sa od uh, znovu. Um, bola vytvorená skupina uh, v roku 2015 um, skupina pre AKT, a určité regionálne skupiny toho času ešte e, vtedy neexistovali. E, skupina AKT bola prvou, ktorá si uvedomila, že môžeme spoločne fungovať. Môžem vám povedať, že e, je e, potrebné, aby tie rozhodnutia boli aj uvedené do praxe. To, čo sme sami e, skúšali e, urobiť a napraviť, je, aby sme zakomponovali do diania aj e, iné komponenty, ktoré tvoria podstatnú činnosť tejto e, skupiny. ECO e, robilo napríklad v Zambii veľký pokrok. Nie som si istý, či by nejaká iná skupina dokázala takéto niečo urobiť. Keď e, sa zameriame na agendu trvalo udržateľného rozvoja e, v svetle roku 2030, a pokiaľ ide o Afriku. E, to musíme prepojiť s agendou zo 63. Musíme si položiť e, otázku, ako je to možné docieliť a musíme si položiť otázku, ako sa tak dá urobiť. Máme tu e, dialog, pokúšame sa iniciovať ho s rôznymi členmi skupiny. Nie len sme rozmýšľali, ale tiež sme sa snažili snažili e, dopracovať sa e, k zlepšeniu spolupráce, k obnove spolupráce. Takže máme tu akýsi základ našej skupiny. V budúcnosti by sme predovšetkým radi e, mali skupinu z toho skupinu, ktorá by bola jednotná. V rámci AKT máme rôznych členov, šiestich v Afrike a mm, snažíme sa zosúľadiť rôzne záujmy jednotlivých krajín AKT keď hovoríme o infraštruktúre Africkej únii, únie hovoriť budeme o veľkých infraštruktúrach a nie o infraštruktúrach dôležitých pre maličké krajiny, čo je dôležité mať túto novú dimenziu a skupina musí mať členov a štáty, ktoré sú ochotné zrealizovať spoluprácu s vami. Máme aj sekretariat, ktorý e, má k dispozícii prostriedky pre spoluprácu. My e, chceme sa dopracovať k jednote a nechceme byť roztrieštení či fragmentovaní. Hovorili sme tiež o najvzdielenejších regiónoch. Mm, máme e, v tomto združení ktoré máme s tými najvzdialenejšími eh, mm, regiónmi. Máme aj zastupcu eh, z týchto krajín. Čo je však dôležité, je, aby sa nám podarilo eh, mm, výsledky aj nejakým spôsobom využiť. Bez ohľadu na Brexit je potrebné Um, zamerať sa na to, ako nájsť ten správny spôsob spolupráce a s kým. Skupina krajín AKT je uh, celok, ktorý pozostáva z jednotlivých členských krajín tohto zoskupenia AKT. Niektoré sú aj v iných formáciách v Africkej eh, únii či ďalších eh, združeniach. Možno mať eh, však spoluprácu na rôznych úrovniach. Každá krajina má svoju štruktúru. Môžeme spolupracovať rôznym spôsobom a to je potrebné vziať do úvahy. A tiež do úvahy je potrebné vziať záujmy jednotlivých krajín a že teda spolupracuje aj v nejakých iných um, úrovniach. Takže tú regionálnu e, e, entitu nemôžeme vidieť ako takú, ale musíme zohľadniť rôzne aspekty. Vieme, čo sa nachádza v dohovore z Kotonu, keď hovoríme napríklad o miery rozhodnutia, ktoré sa prijímajú na úrovni krajín AKT. Napríklad Africká únia má na základe toho mandát, aby e, reagovala a pracovala na týchto otázkach bezpečnosti, nastolenia mieru a tak ďalej. Myslím si, že táto rozličitosť, geografická rôznorodosť musí byť posilnená a preto subjekty, s ktorými pracujeme, musia byť e, nadefinované, e, musíme si ich dohodnúť spolu s našimi e, členskými štátmi a partnermi. Zohľadňujeme dohovory o pristúpení, ale tiež záujem krajín, ktoré chcú s nami realizovať rôzne rozvojové politiky. Ide o, o, štáty, ktoré majú spoločné e, záujmy a ktoré nemôžeme vylúčiť z rôznych konferencií, keď sa chceme dopracovať k nejakej pridanej hodnote. Takže toľko z mojej strany a rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Naozaj to bolo veľmi dobré, aj pokiaľ ide o čas. E, Máme e, stále ešte nejakú hodinku 20 e, minút. A možno môžeme aj trochu dlhšie, 10 minút nejakých pracovať, aby sme si prešli všetky otázky. Takže sa teraz obraciam na uh, účastníkov a pýtam sa ich, či majú záujem položiť nejaké otázky. Myslím si, že by bolo dobré, ak by to boli krátke, krátke otázky, aby bol čas aj na odpoveď. Čas, nech sa páči, e, začneme. Minúta a pol. Takže mám 5 pripomienok po tom, čo som veľmi pozorne počúval. Boli to veľmi zaujímavé príspevky. Máme tu dočinenia s rôznymi aktérmi, najmä v prípade našej spolupráce sú to aktéry, ktorí majú rôzne záujmy, často protichodné. Ak pomyslíme na Čínu, e, tí majú úplne inú predstavu o vládnutí, o medzinárodnej spolupráci, e, o úlohe, ktorú máme zohrávať e, v rámci OSN. A myslím si, že pán Kunhardt má pravdu, keď sa snaží iniciovať medzinárodnú spoluprácu. Máme tu nových aktérov, súkromný e, sektor a občianskú spoločnosť sú súčasťou dohody z Kotonu, ale ten pokrok nebol postačujúci, e, sú potrebné ďalšie kroky. Pokiaľ ide o základné hodnoty, myslím si, že aj tu sme e, urobili trochu krok dozadu v tom zmysle, že e, niektorí členovia sa e, stiahli aj z Medzinárodného súdneho tribunálu. To nie je pokrok. Je samozrejme potrebné urobiť ďalšie kroky a nemalo by to byť až také ťažké, pretože sme si zajedno v tom, že rozvojová pomoc do roku 2030 by mala byť dvojnásobená, pokiaľ to očistíme o infláciu, a, a, teda v porovnaní s HDP. A potom tu mám ešte jeden aspekt, ktorý e, často nie je docenený, a síce kultúru. Sme si predsa blízky, natoľko blízky, ako si nie sú blízke ďalšie krajiny na svete, Čína či eh, Rusko. Eh, angličtinou sa hovorí viac v tejto eh, skupine krajín. Francú, ako teda v <laughs> Spojenom kráľovstve, aj v Kongu možno viacerí hovoria po francúzsky než v samotnom Francúzsku. Je veľa vecí, ktoré by sa to dali e, urobiť. Pán Engel My sme boli predsa v spoločnej koalícii, keď e, bol e, prijatý tento zákon Cecil. Budem hovoriť po taliansky, takže poprosím, aby ste si nasadili slovo. Ďakujem pekne. Rada by som sa poďakovala rečníkom za predsedníckým stolom. Osvetlili ste nám trochu uh, veci týkajúce sa obdobia po uh, kotonu. Eh, málo sme toho počuli o spoločnom zhromaždení, aký eh, bude mať osu to paritné parlamentné zhromaždenie a ako možno posilniť paritné zastúpenie. A ako sa vám podarilo eh, vypracovať stratégiu, ktorá vychádza z mm, zaznamenania súčasného stavu. Keď dnes hovoríme o nejakých politických odporúčaniach, musíme si uvedomiť, že celý politický dialog začína v samotnom zhromaždení. Čiže toto zhromaždenie je potrebné posilniť. To musí byť jedno z ťažisiek ťažisko. Už pán Görens e, spomínal občianskú spoločnosť. Občianskú spoločnosť po dohovore z Kotonu. Ako bude zahrnutá do diania táto občianská spoločnosť už teraz až do e, schválenia nového Linda, len som sa chcela opýtať, rečeníkov na poprvé. Otázku otvorenia sa e, Severnej e, Afriky EU, e ako to bude fungovať v praxi. Možno musíme zmeniť aj spôsob, aký myslíme, e, keď e, myslíme na AKT, myslíme na politiku susedstva. Ehm, chcem sa opýtať našich priateľov z AKT, čo si oni myslia o tejto myšlienke otvoriť sa a otvoriť toto partnerstvo, ako by toto fungovalo v praxi z vášho pohľadu. A druhá časť sa týka Európskeho rozvojového fondu, pretože eh, sme eh, videli, že eh, toto bolo financovanie pre partnerstva AKT a z maja mm, návrh je vytvoriť veľký fond pre všetky externé akcie. To bude teda asi v maji prijaté. A neviem, ako si predstavujete, že by takéto niečo mohlo fungovať v praxi? Naši AKT partnery sú zvyknutí napríklad mať program pre každú krajinu, ktorý je finančne zabezpečený na dlhé obdobie dopredu. ako to bude s týmto novým návrhom komisie? Takže to by som sa chcela opýtať našich partnerov z AKT, ako vidia tento problém s týmto EDF. Možno to nie je taká e, veľká záležitosť, taký veľký e, problém, ale môže to byť komplikované v rámci ďalších rokovaní. Ďakujem pekne. A skôr než dám slovo našim rečníkom prednášajúcim. E, dal by som e, slovo Kristín Perons z e, SVČ, aby nás informovala, aby nám doplnila teda informácia, potom dám slovo rečníkom a dám následne slovo Norbertovi na druhú časť Ďakujem pekne aj za udelenie slova. Môžem byť veľmi stručná, pretože pracujeme v ruka v ruke s komisiou každý deň na dianí po e, Kotonu, takže e, zdieľam e, slova predrečničky, ale je tu ešte celý rad vecí, ktorých by som sa rada dotkla. Jedna z veľmi dôležitých častí z Kotonu je politický dialog. Mali sme dialog na mm, úrovni AKP to bolo spomenuté, ale máme aj dialog medzi jednotlivými krajinami v tomto e, rámci bol e, využitý v rámci toho potenciálu, e, ktorý má. Myslím si, že v modernizovaných partnerstvách, kde máme agendu 2020 a záväzky, ktoré sa týkajú nás všetkých, je to univerzálna agenda, že to môžeme postúpiť aj ďalej v rámci nášho partnerstva. To znamená, že môžeme urobiť to aj na úrovni AKT a EÚ a aj na úrovni regionálnych pilierov a tiež na národnej úrovni môžeme spolupracovať oveľa mm, užšie, aby sme riešili e, otázky, ktoré sa týkajú globálnych záležitostí. Robili sme tak e, v prípade klimatických e, zmien, vznikli z toho veľmi silné stanoviska a určite sú aj ďalšie oblasti. Pán profesor to spomínal, možno migrácia, tam sme toho mohli urobiť bude viac, ale sú tam určite aj ďalšie otázky týkajúce sa napríklad eh, environmentálnych záležitostí alebo financovania eh, rozvojovej práce, kde by sme mohli eh, oveľa lepšie spolupracovať v globálnom rozmere. Čiže v podstate by sa mohli posilniť tieto partnerstva na rôznych úrovniach. A tiež pokiaľ ide o partnerstva, máme partnerstvo, ktoré je moderné, vychádza z jednotlivých záväzkov, ktoré boli eh, podstúpené. A keď máme politický dialog, nemalo by eh, eh, sa e, to týkať len diskusí ohľadne jednotlivých partnerských krajín, ale tiež problémov e, z globálnej scény. A my by sme privítali diskusiu e, aj o problémoch, kde má obavy Európska únia, alebo naopak partnery, pokiaľ ide o vzťah s Európskou úniou. Takže tieto veci by sme mali posilniť. Pokiaľ ide o partnerstva Pán Kühnert povedal, aké sú naše ciele, pokiaľ ide o, o financovanie modernizovaného partnerstva. Návrhy, ktoré boli predostrené, pokiaľ ide o regionálne e, piliere, sa snažia tiež pozrieť na to, ako by sme mohli efektívnejšie e, na tej správnej, primeranej úrovni navzájom spolupracovať a zblížiť sa e, po inštitucionálnej stránke a tento partnerstvo, ktoré bolo spomenuté, máme silné partnerstvo s Afrikou Európou ako e, kontinentom a to je základ tohto návrhu. A myslíme si, že je dôležité, aby s Afrikou e, bolo toto partnerstvo vrátane Severnej Afriky, aby sa riešili otázky, ktoré sa týkajú celého kontinentu, ktoré sú dôležité pre všetkých našich afrických partnerov, ale pokiaľ ide o implementáciu, potom máte mechanizmy, e, máte tam e, asociačné dohody a tak ďalej, ale e, tá, to, to politické involvovanie sa je dôležité, tak toto tiež chápeme aj pre našich partnerov. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenia. Ďakujem pekne, pretože týmto môžem teraz dať slovo našim panelistom, aby sa na záver vyjadrili. Poprosím vás každej 3 minúty. Myslím si, že pán profesor bude pravdepodobne až nakoniec, na to, aby to mohol istou formou zosumarizovať. A teraz teda dostanú slovo panelisti, nech sa páči. Akým spôsobom začneme, kto začne? Takže v tomto prípade vlastne začneme s sekretariátom AKT. Ďakujem pekne, takže ja sa vyjadrím ako prvý. Možno by bolo dobré sa vyjadriť k dvom špecifickým otázkam a potom môžeme všeobecne to zosumarizovať. Aká je teda naša vízia, pokiaľ ide o AKT? Aká je teda naša vízia voči týmto partnerom, ak nie exekutívna? myslíme si, že tá vízia krajín AKT, e, e, potrebujeme partnerov, ktorí sú dynamickí, potrebujeme dynamické partnerstvo. Tento dynamizmus musí ísť nad rámec iba exekutívnych funkcií. Naša vízia teda je a myslíme si, že mm, môžem zareagovať na návrh komisie, kde jednoducho nie je spomenutá nejaká príprava, všetko sa to spomína iba vo forme ad hoc, aj pokiaľ ide napríklad o parlamentné parlamentné zhromaždenia, takže už nemáme takýto inštitucionálny návrh, ktorý sa tam navrhuje. Napríklad v tom návrhu AKT, na, nemohli sme to anticipovať, členské štáty by sa boli mali k tomu vyjadriť. My sme požiadali štúdie na viacerých úrovniach, napríklad pokiaľ ide o fungovanie našho spol- našich partnerstiev, že či vlastne takáto spolupráca by skutočne mohla byť ešte účinnejšia. To znamená, tieto štúdie boli spustené, začali a takýmto spôsobom máme aj mandát do istej miery pozrieť sa do budúcnosti, pokiaľ ide o spoločné inštitúcie. Práve pokiaľ ide, e, budeme vychádzať teda z tých výsledkov štúdie, aby sme sa mohli k tomuto vyjadriť. A rovnakým spôsobom, pokiaľ napríklad je otázku financovania, vy viete, pán veľvyslanec, bolo to tu práve spomenuté, že v rámci toho mandátu boli spomenuté viaceré princípy. Bolo veľa kedy veľmi dôležité, aby sme tu mali už istú mieru spolupráce, s ktorou sa počítala tá tendenc, tendenc, tendencia, ktorú sme tu mali, pokiaľ ide o možnú formy spolupráce. Ide o to, aby sme e, fungovali v rámci e, tém, ktoré majú teda regionálny dopad, sú tu určité princípy, pokiaľ ide o viacročnosť, pokiaľ ide o predvídateľnosť, pokiaľ ide o aspekty regionálne a štátne, ktoré musia byť ponechané. Akú formu to teda bude mať? E, nám ide o to, aby sme sa sústredili skôr na tie princípy samotné, nie na tú formu, pretože tie princípy sú dôležité, pokiaľ ide o naše partnerstva. A na záver ešte pár slov ohľadne toho, s čím počítame, čo teda vidíme do budúcna. Ide tu o obdobie, ktoré bude veľmi dôležité pre nás, nielen pokiaľ ide o rokovania, ale zároveň aj pokiaľ ide o definície našich stanovisk, našich krajín, pokiaľ ide o medzinárodnú scénu, pretože tá otázka, ktorá vyvstáva z toho, my si myslíme, že ak by nefungovali krajiny AKT, tak by sme ich už dnes nevytvorili. Pretože voľa, kedy sa hovorilo, že ak by neboli, tak by sme ich boli museli vymyslieť. Prečo by sa dnes nevytvorili? Pretože už tu chýba dynamika, hoci ten záujem, ktorý teraz tu je, je oveľa silnejší ako v minulosti. Teraz nehovorím o vzťahoch s Európskou úniou. Ide tu o to, že tieto krajiny sa navzájom môžu posilňovať o to, aby mali skutočne silný hlas smerom na vonok, aby skutočne na princípoch solidarity sme sa navzájom posilňovali ako krajiny juhu, a rovnaká otázka, pokiaľ ide napríklad klimatické problémy, ktoré sú skutočne prítomné napríklad v oblastiach Pacifiku, ale aj v Afrike, treba povedať, že my sme zraniteľné krajiny, pokiaľ ide o túto otázku, pretože otázka je, že čo vlastne ponecháme našim budúcim generáciám. Je to dynamika, z ktorej vychádzame, kde si myslíme, že v tomto prípade sa nemôžeme pomýliť, že eh, treba sa v tejto otázke pohnúť trochu dopredu. My si myslíme, že e, ako krajiny AKT máme povinnosť vyjadriť sa k týmto problémom a to veľmi rozhodne a premyslene, aby sme vedeli, akým spôsobom budeme postupovať. Ďakujem pekne. Myslím si, že tá posledná myšlienka bola veľmi dôležitá, pretože skutočne ak by sme potrebovali vytvoriť tie partnerstva, ktoré tu máme už celé 10 ročia a sú veľmi dobre štrukturované, tak pravdepodobne by sme sa k tomu nedopracovali takým spôsobom, ako to máme teraz a možno by bolo teda dobré, ak by sme dnes sa skôr zamýšľali nad tým, ako ponechať tieto štruktúry, ktoré máme. Pán veľvyslanec, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Chair. Well, <clears throat> a number of questions come Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Pár otázok, ktoré tu odzneli, takže pokúsim sa reagovať na niektoré, ktoré si ešte pamätám. Napríklad pokiaľ ide otázku budúcnosti GPA, ako sa to dá posilniť, čo sa dá urobiť. Včera sme tu mali zasadnutie na predstaviteľov krajín AKT, mali prvé, zas, prvé zasadnutie, bola tu pracovná skupina a boli tu predovšetkým referenčné termíny, ktoré sa momentálne definujú. Takže tá myšlienka je, že sa snažíme vytvoriť určitú relevanciu, pokiaľ ide o GPA. Myslím, že to je dosť dôležité na to, aby ten hlas poslancov skutočne e, zaznel. Ale odhľadnúť od tohoto je tu takisto príležitosť na to, aby sme revidovali žorčanský dohovor. E, istotne sú tu regióny, myslím, že juhoafrické regióny v každom prípade, pokiaľ ide o Swaziland, my tu máme určité návrhy na to, aby sme posilnili inštitúciu parlamentného zhromaždenia v rámci týchto štruktúr, aby malo určitú konkrétnu úlohu. Takže toto vlastne hovorí v prospech toho významu po období roku 2020 na to, aby sme to mali aj v kontexte toho Georgianského dohovoru. A ešte možno, nie som si celkom istý, že do akej miery ako by mohla byť tá participácia na úrovni regionálnych parlamentných orgánov a grémy, ale istotne toto sa takisto zvažuje. pokiaľ ide občianskú spoločnosť a to, ako by sa dalo toto naštartovať vo forme nového partnerstva, tak skutočne si myslím, že tá potreba politického dialógu je kľúčová. Všimli sme si to. A vlastne zaangažovanosť na regionálnej úrovni, napríklad pokiaľ ide občianskú spoločnosť, to sa deje pod taktovkou e, partnerských dohod. My vieme, že v juhoafrickom regióne sme to mali zasednutie v novembri, kde sa občianská spoločnosti stretli s regionálnymi hráčmi a pokiaľ ide rozhodovací proces, vieme, že Kotonu vlastne e, dláži túto cestu a vieme, že aj po období 2020 by to malo pokračovať dokonca v posilnenej podobe. A pokiaľ ide o prípravu finančných prostriedkov a fondov, bola tu reakcia na to relatívne trefná a my vnímame našich kolegov, partnerov zo strany Európskej únie, aby sa tieto otázky ďalej rozvíjali, rozpracovali, aby sme sa pozreli na mechanizmy ďalšej možnej spolupráce, aby sme dokázali nadviazať na tento nástroj ako krajiny AKT. A keď už hovoríme o EDF, e, Takisto sme tu spomenuli v tej predchádzajúcej prezentácii, že sú tu tie tri piliery a v rámci týchto troch pilierov, o ktorých momentálne rokujeme, tak ako to podporuje aj Rada ministrov krajín AKT, že vlastne ten pilier číslo 1, pokiaľ ide o obchod, industrializáciu a investície, tento oslovuje predovšetkým inklúziu, začlenie súkromného sektoru, takže to je kľúčové. PPP projekty sú, sú v každom prípade podporované a máme pocit, že politiky sa rozvíjajú v rámci krajín AKT na to, aby sme zabezpečili určitú mieru atraktívnosti, aby sme mohli lepšie tie zahraničné investície usmerniť do našich štátov, takže toto takisto sa týka aj zaangažovanosti súkromného sektoru, ktorý v tejto oblasti musí byť silnejšie. Keď hovoríme o politickom dialogu, ktorý sa má umocniť, áno, my ako členské štáty samozrejme sme to podporovali, my sa chceme vzdať ísť cez vzdať sa trochu toho, že by možno niektoré strany príjmali taký unilaterálny prístup v niektorých otázkach, na to, aby sme ten, tú podstatu kotonského dohovoru udržali nažive aj naďalej. Viaceré krajiny AKT sa venujú otázke jurisdikcie, eh, podnik, jurisdikcie, ktorá sa týka eh, toho daňového základu fyzických osôb. Treba, sa, aby sme v to, treba, aby sme v týchto otázkach mali dostatočný dialog a mali na to dostatočný čas, aby sme vyhodnotili výsledky týchto rozhovorov predtým, než e, tu budeme mať článok 1996. To znamená, skutočne súhlasím s tou pani, ktorá nastavila túto otázku, otázku politického dialogu. Áno, my podporujeme politický dialog, treba ho ešte posilniť, aby sme sa vyhli takým situáciám, kde tu budú čierne zoznamy a členské štáty sa objavia na takýchto zoznamoch bez toho, že by tu bol prebehol nejaký dialog. Ja si myslím, že to v tých partnerstvách treba posilniť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, vážený pán veľvyslanec. A teraz na záver možnosti vyjadrenia sa panelista dostane slovo posledný rečník. Ja budem stručný, budem sa venovať otázke spoločného parlamentného zhromaždenia občianskej spoločnosti a tak ďalej. Ja si myslím, že ten prístup, ktorý sme prijali, je prístupom, ktorý sa snaží byť dynamicky politicky, zacielený na hlavné veci. My chceme, aby tu boli zasadnutia tam, kde je to dôležité. A to znamená, že teda nie iba vtedy, keď sa stretávajú ministri, teda znamená nie iba na ministerských zasadnutiach, ale takisto aj na úrovni poslancov a kde sa stretáva občianská spoločnosť, nakoľko teda v rámci nového prístupu sa urobí viac, to centrum sa posinie trochu na úroveň regionálnych pilierov. My máme pocit, že je veľmi dôležité, aby parlamentná dimenzia občianská spoločnosť išli týmto smerom rovnako. A presne toto, na to, aby sme prispeli mohli kontrolovať v prípade ministerských stretnutí na úrovni regionov, či už, ide na úro, či už hovoríme o Afrike, Pacifiku alebo Karibiku, aby sa to odzrkadlilo vlastne na úrovni rovnakých záväzkov na úrovni parlamentu občanskej spoločnosti. A pokiaľ ide o úroveň AKT, That's where we put key commitments, key principles, key values, key tie kľúčové hodnoty, kľúčové témy a zaangažovanosť a takisto aj to, čo viacerí z vás povedali, kľúčová otázka medzinárodnej agendy. To sú tie témy, kde my spoločne 28 a už čoskoro 27 krajín plus krajiny AKT, kde máme identický pohľad alebo konvergentný pohľad, a kde ešte môžeme navýšiť tie čísla a môžeme ovplyvňovať medzinárodnú agendu. Preto sa musíme stretávať, zasadať aby sme vedeli, akým spôsobom môžeme ovplyvniť, e, pozrieme sa na COP21, ale budú tu ešte ďalšie, sme v rámci procesu identifikácie tém, nemalo by to byť všetko na úrovni toho, že sa budeme e, vlastne sústrediť iba na podujatia typu COP21. Sú tu ďalšie možnosti, kde vlastne tieto práva, toto právo čísiel môže zohrať kľúčovú úlohu. Takže pre nás, pre naše inštitúcie je dôležité sa stretávať, aby sme mohli ovplyvňovať tieto diskusie. A pokiaľ ide o Severnú Afriku, otázka Lindy. Tak ako to my vnímame, my to teda vnímame veľmi priamočiaro, máme súčasne dohody o pridružení s severoafrickými krajinami, ten nový rámec, nová dohoda o kotonu, alebo kotonu, vlastne vytvorí a všetko bude správne fungovať, asociačnú dohodu medzi Európskou úniou a krajinami AKT. To znamená, z pohľadu afrických krajín to prináša krajinám subsaharskej oblasti takisto možnosť e, právne záväznej dohody o pridružení vo vzťahu k Európskej únii. A potom teda potrebujeme, aby sa tieto dve skupiny združili a chceme mať zasadnutia medzi Európskou úniou a politickou reprezentáciou medzi Európskou úniou a celým africkým kontinentom, Africkou úniou. Ako to chceme dosiahnuť? Tým istým spôsobom, ako to robíme teda teraz, to znamená, politicky vytvárame samity, budeme mať samity medzi Európskou úniou a Africkou úniou, kde všetci tak krajiny Severnej Afriky a Subsaharskej Afriky a krajiny Európskej únie budú prítomné za jedným stolom a budú zúčastnené na týchto diskusiách. Budeme to robiť narovna, rovnako aj na ministerské úrovni. Politické rozhodnutia sa príjmu s celou, teda za prítomnosti Africkej únie. A potom, keď budeme hovoriť o realizácii týchto dohôd prostredníctvom právnych rámcov, tak toto sa bude v našom návrhu diať prostredníctvom asociačných rád. V prípade Severnej Afriky tam máme vytvorené prostredníctvom tieto vytvorené prostredníctvom asociačných dohod a zase v subsaharskej oblasti sú asociačné dohody medzi nimi a Európskou úniou. Tieto sa môžu skutočne stretnúť ešte v danom dni, to znamená de facto to bude jeden mechanizmus rozhodovací. A pokiaľ ide o financovanie, skutočne musíme, eh, ak budem citovať House of Cards, E, môžeme e, sa k tomu vyjadriť e, v tomto kontexte. Sú to veci, ktoré prebiehajú, pokiaľ ide teda o rozpočet pre <laughs> túto spoluprácu. Ja si myslím, že množstvo peňazí, ktoré budeme mať k dispozícii, aj v rámci jedného geografického nástroja, tým úmyslom je, aby sme identifikovali vopred množstvo peňazí pre jednotlivé skupiny krajín. To znamená, nie je to jeden veľký e, počet jedno veľké veľce peňazí. Ja si myslím, že treba sa už dopredu rozhodnúť o tom, ako tieto peniaze budú prerozdelené na to, aby sme zabezpečili finančné dotácie pre krajiny, kde to je veľmi dôležité. Predovšetkým sa to týka tých e, menej rozvinutých krajín. Ďakujem veľmi pekne, takisto ďakujem aj vám. A aby sme to teda na záver uzavreli, teraz prejdeme zasa k začiatočnému panelistovi. Pán profesor povedal, že je pripravený to na záver v stručnosti zosumarizovať. Takže ho požiadam, aby nás informoval o svojich úvahách. Ďakujem veľmi pekne, vážení členovia, eh, pani z SVČ vy ste posilnili viaceré z tých vecí, ktoré som spomenul, takže budem sa snažiť zosumarizovať aj v reakcii na vaše otázky svoje vyjadrenie tým, že poviem, že to, čo je pred nami, je definované vlastne e, toho, o čom sme hovorili. Fungovanie budúcej úpravy závisí od tej formy, ktorú, pre ktorú sa spoločne dohodneme. Ja si myslím, že som dosť skeptický, pokiaľ ide o Severnú Afriku, pretože tá otázka Severnej Afriky, tu sa netýka iba geografie, je tu aj otázok nedostatočnej e, geografickej kohézie, takisto tu ide aj o tie napätia, ktoré vo viacerých týchto krajinách sú, takisto tu ide o otázku nevyriešených možností mierových perspektív pre Sýriu a pokým toto všetko bude stále aktuálne, tak si myslím, že najlepší spôsob, ako sa pohneme dopredu, je tak, ako to navrhol pán Duncen, ale myslím si, že toto nebude veľmi populárny prvok, ktorý osloví teda spoločnosti na oboch stranách Stredozemného mora. Pokiaľ ide o ostatné otázky, dovolte mi iba povedať to, čo povedal pán Görens, ktorý e, sa vyjadril k súkromným investíciám. Ja si myslím, že kľúčové pre samotný úspech a aj pre verejné vnímanie budúcich dohôd bude predovšetkým schopnosť posilniť možnosť na prežitie v rámci aj samotných krajín subsahárskej oblasti, a pokiaľ teda ide o pracovné príležitosti, infraštruktúru, investície, pokiaľ ide o perspektívy posilnenia možnosti prežitia v týchto oblastiach. Ja si myslím, že jedna z kľúčových funkcií toho formátu AKT v budúcnosti bude aj to, ak by sme sa vysporiadali, nepoviem to diplomaticky, pokiaľ ide o tie stále protiklady, pokiaľ ide o nezavršenú globalizáciu. Môžem spomenúť jeden, aby som to povedal detaľnejšie. Budeme tu vidieť pravdepodobne stále väčšiu migráciu, pokým nebudeme mať nejaký hospodársky po, pokrok v rámci globálneho juhu. A toto je jedna z vecí, ktorú budeme musieť riešiť. A teraz druhý bod, občianská spoločnosť. To nie je iba otázka, nie je iba otázka kultúry, ide tu o otázku politickej kultúry, ide tu však aj o otázku zbližovania spoločnosti a krajín v časoch, kde z akademického hľadiska vždy, ja hovorím, zažívame vlastne dekolonizáciu postkolonializmu. A toto nám vlastne dáva nový priestor pre politické formáty, ale nie len pokiaľ ide o občianskú spoločnosť v zmysle obhajovania tej myšlienky globálneho juhu a globálneho severu, ale takisto aj pre ostatných e, profesné skupiny rôznych e, razení, ktoré normálne nie sú vzájomne prepojené v rámci tej agendy severiu. juh aj tieto by mali byť jednoducho zaangažované do tohto na to, aby sme vytvorili skutočne taký rámec, ako to je utvené v rámci dohôd z AKT. Toto by bola tá podstatná pridaná hodnota na oboch stranách a to už je vlastne ten tretí bod, vychádzajúc z toho, čo sme tu počuli od zástupcu SLV, čo to by vlastne prispelo k tej globálnej relevancii tejto dohody. Ja si myslím, že táto dohod, budúca dohoda by mohla byť nástrojom na ochranu alebo zabezpečenie pokroku multilateralizmu v časoch, kedy multilaterálna spolupráca v tomto svete je pod takým tlakom. A v tomto duchu si myslím, že to môže byť nástroj na, a, na riešenie problémov, pokiaľ ide o tie problémy súvisiace s nezavršenou globalizáciou. To sú problémy, ktoré tu máme a súvisí to vlastne s tým problémom, kde forma nasleduje funkciu. Treba sa skôr sústrediť na tú funkciu, keď budeme mať podporenú tú funkciu, tak sa nám oveľa ľahšie bude vlastne prezentovať potom tie formy, eh, na ktorých pracuje momentálne komisia v najbližších mesiacoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne aj ja vám. Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na tomto prvom panel. Ďakujem pekne za účasť kolegom. A ja teraz veľmi rýchlo dám slovo pánovi Neuserovi, aby mohol pokračovať s tým druhým panelom, o kde sme sa trochu omeškali, ale Myslím si, že to doženieme. Uh, good afternoon all together. Dobré popoludne všetkým. Máme trošku meškanie, lebo musíme skončiť o 5. Uh, vítajte všetci v druhom paneli dnes. Chceme lepšie pochopiť proces regionalizácie a ako konať s partnerskými organizáciami a tiež chcem diskutovať, ako premeniť partnerstvo na ozajstné e, partnerstvo viacerých hráčov zo zapojení parlamentov a e, miestnych e, regionálnych orgánov a občianskej spoločnosti. Ako pri prvom paneli začneme s akademickou prezentáciou, ktorú predniesie Marcio Cabone, čo je profesor medzinárodných vzťahov a rozvoja na Univerzite Glasgow a potom um, bude nasledovať prezentácia. Máme do Iggy Ofle, ktorý je uh, starší k nám na stálom zastúpení Africkej únie. V tomto paneli vítame tiež Jean-Pierre Lombazio, ktorý je generálny tajomník Spojených miest a um, ehm, miestnej samozprávy v Afrike a pani Karen Svet, ktorá je predsednička uh, Concord pracovnej skupiny o vzťahoch AKT a EU. Takže e, pri každom rečníkovi máme asi len 7-8 e, minút. A viem, že to je veľmi ťažké, no prosím, snažte sa, aby sme mohli ušetriť čas, e, aby kolegovia mohli položiť otázky. Ďakujem a poďme na to. Um... Takže aká Demikovi nie ľahké hovoriť 7 minút, ale um, povedzte mi najprv povedať, jednu vec na uh, ospravedlnenie. Ja som uh, profesor z univerzity v Glasgow a uh, pracujem na projekte prvný, uh, pretvorenia vzťahov medzi EU a KT z roku 2000 17, eh, ale tiež ako mm, spraví Talian, nelen Federica Mogherini má dva srdca, ale ja som, mám tiež dve srdca. Ja som pracoval v Európskej komisii za posledné dva roky, takže mám istý stred záujmov. No dnes eh, budem hovoriť len o, na osobnom základe. možno nič z toho prisudzovať Európskej komisii. Eh, je to len v mene Glasgowskej univerzity Ehm, pár pripojenok eh, chcem povedať, že veľmi ťažké je eh, eh, podať veci za 7 minút a mm, povedali mi, aby som uvedol niečo k regionalizmu. Počuli sme v som povedali, že je tu rozdelenie medzi týmito dvoma komponentami novej dohody. Na jednej strane je tu pokus zachovať súčasť a zároveň prostredstvom z e, trešného e, prístupu, ktorý obsahuje viacero e, cieľov a tiež prosím som sekcie medzinárodnej spolupráce, ktorá tu neexistovala predtým a to preto, že dohoda AKT nebola zabudovaná do no, pre medzinárodnú spoluprácu. A druhá časť sú tieto tri piliery E, niekedy, keď e, ľudia hovoria, je tu nedorozumenie o koncepcii regionalizmu a regionálnej integrácie. Ja som chcel poskytnúť e, diskusiu o tom, čo znamenajú tieto pojmy a hlavne táto myšlienka regionalizácie, ktorá je formou medzivládnej spolupráce v geograficky obmedzenej škále regionalizmus je podnožina multilateralizmu. Naproti tomu regionalizácia, aby sme si nepomrli tieto dva pojmy, je procesom e, zvýšenej integrácie v rámci zemepisnej oblasti. Takže niekedy tieto pojmy sa um, používajú vzájomne, ale nie je to e, rovnaká vec. Tiež je tu tretia vec, e, tretí pojem, ktorý sa e, spomína v tejto diskusie, to sú regionálne <coughs> príkazy alebo poriadok a mm, to je interakcia štátu s na oblasťou, čo môže zahrňať aj inštitucionálnu medzivládnu spoluprácu. Jediná vec, ktorú chcem zdôrazniť, je predstava rôznych druh regionalizmu, o čom budeme hovoriť. Jeden druh regionalizmu je politický regionalizmus, čo odkazuje na inštitúcie, ktorých e, prvotná úloha je podporovať e, zmysel kolektívnej identity a posilniť e, hlas e, skupiny štátov v multilaterálnych organizáciách alebo všeobecnejšie v globálnych e, záležitostiach. Politický regionalizmus e, miesto vnútenia a obmedzení národnej autonómii môže robiť práve opak. Môže v skutočnosti posilniť hlas štátu v medzinárodných vzťahoch. V tomto zmysle musíme čítať Africkú uniu ako pokus týmto smerom. Druhý druh regionalizmu je funkčný regionalizmus. Eh, funkčný regionalizmus medzi eh, medzištátnu spoluprácu v konkrétnych eh, veciach. A v tomto prípade to môže byť doprava um, ehm, kde napríklad to bolo identifikované ako kľúčový problém napríklad pre Afriku. V tomto zmysle funkčná integrácia neobmedzuje členské štáty a ich autonómiu. A v skutočnosti eh, to poskytuje eh, viacero prospechov pre členské štáty. A to tak, že bude špecifické projekty a že priťahuje peniaze z, od externých e, darcov. Tiež je tu tretí e, druh regionalizmu, to je ekonomický regionalizmus. Ekonomický regionalizmus je taký, e, ktorý vnúcuje viacero obmedzení členským štátom a týmto smerom sa uberajú. E, ekonomické migrácie. A tu vám chcem povedať niečo o vývoji tohoto Afrika, ale nemám veľa času. A videli sme rôzne spôsoby e, regionalizmu a e, prvý spôsob regionalizmu, ktorý bol veľmi medzivládny, kde organizácia Africkej jednoty e, prezala túto úlohu vo vyjednávaniach medzi rôznymi časťami organizácie Africkej jednoty, ktoré boli hlavne založené na vzťahoch medzi vládami. A toto je taká debata, ktorú sme videli v Európskej únii, rovnaká debata. Ehm, druhý typ, alebo druhá vlna regionalizmu, ktorý prišiel eh, keď Africká unia eh, bola zriadená v 2002, je nadnárodný institucionalizmus. Čo to znamená? Je tu pokus e, preniesť e, moc a autoritu na istú inštitúciu, na nadnárodné inštitúcie, ktoré boli vytvorené. A je to tiež e, pokus určiť normy pre ľudské práva. A to viacero noriem ak e, ten problém s vývojom a regionalizácie Afriky je, že nikdy nebol vyriešený vzťah medzi na jednej strane Africkou úniou a na druhej strane Rex. Ľudia si myslia, že Rex je oveľa bližší ľuďom, ale vy možno robiť toto spojenie, pretože je tu veľký rozdiel medzi výsledkami rôznych reg, regionálnych rovní po Cárskej Afrike. E, príčina, ktorá bráni e, regionám fungovať tak, ako chceme, aby fungovali, je, že je nedostatok spolupráce medzi existujúcimi regionmi a niektoré z nich prijali tento prístup k integrácie na základe lehôd a konkrétnych e, výsledkov. Niektoré z nich e, konali na rôznych rovniach e, a to na základe slobody pohybu kapitálu, služieb osôb a tiež máme generovať medziregionálny obchod. To sa nestalo. V skutočnosti regióny ne zvýšili medziregionálny obchod vôbec. Medziregionálny obchod v Afrike je najnižší na svete, kde 12% celkového obchodu tam prebieha porovnaní s obchodom v Ázii alebo v Európe. A je to e, nakoniec nedostatok harmonizácie a koordinácie medzi samotnými regiónmi a tiež ich vzťahoch s Africkou úniou. Pre Africkú úniu, čo sú tieto regióny? Sú to piliery Africkej únie, alebo sú to viac autonómni hráči? Takže to pár vecí, ktoré chcem podať čo, tu už zastavím, pretože mi došiel čas. a e, Ja tu skončím a dám slovo otázkam. Uh, Ďakujem pekne. Najprv za to, že ste dodržali čas. Po druhé, bolo eh, dôležité, aby sme mali eh, tento mm, prístup, ale robili ste to veľmi angažovne. A vy ste nám položili dobrý základ pre ďalšiu debatu a ďalej bude eh, pán Jofle mať slovo.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 teda skupina AKT je fórum, kde sa príjmajú rozhodnutia, ktoré majú dlhodobý dopad na Afriku a v ktorom Africká únia ne e, naplňa úroveň debaty kvôli pozorovateľskému štatutu Európska únia, ako viete, je dôležitá pre Afriku, ale spolupráca sa vyvíja medzi rôznymi partnersami, e, teda medzi stratégiou prijatou v Lisabone, čo je partnerstvo medzi celou EU, Afrikou a EU a potom dohodami z Kotonu a osobitnými dohodami pre Južnú Afriku. Takže toto rozrovenie, čo sa týka geografie vzťahov medzi Afrikou a hlavným partnerom EÚ, spôsobuje, že e, celý tento proces integrácie, regionálnej integrácie e, je veľa ťažší. Nehovorím, že to je predmet e, tejto integrácie, je to určite prispievajúci faktor. Keď sa vrátime k tomu, čo povedal profesor. Eh, hovoríme o relevantných témach. Eh, chcem sa s vami podeliť o to, na čom pracuje Africká unia čo do koordinácie v tomto procese a regionálnom ekonomickom výbore. Možno si pamätáte, že rozhodnutie Rady ministrov, ktoré bolo prijaté v roku 2006 vo Vagadugu, zharmonizovalo a uznalo regionálnu organizáciu tohoto spoločenstva a, a regionálny ekonomický spoločenstvo je tu pilierom, na základe ktorého bola vybudovaná táto dohoda. A keďže je tu viac paralel, tak e, to mm, oslabuje e, výsledok. Africká únia vyzvala EÚ, aby sa zamerala na samotné princípy tejto dohody a to aby sa s Afrikou ako s jednou nedeliteľnou e, nedeliteľným prvkom. A vyzývame EÚ, aby to bolo založené na riadnom dialogu. Návrhy Európskej únie, čo týka zlepšovania vzťahov s Afrikou, s na obdobie do roku 2020 eh, vychádza z existujúceho zemepisného zloženia, ignorujúc regióny Severnej Afriky a majú tu mechanizmy, aby sme um, ehm, prinesli tieto štáty do toho, ale tejto, táto dohoda je z toho rozdelené medzi podsahárskou Afrikou a Severnú Afriku. Je to v záujme Afriky Európy. Naše osady sú spojené. Toto nie je len zbytočné hovoriť. Toto naozaj na tom e, záleží. Máme migráciu a terorizmus, že buď spolu spieme, alebo zlyhame a musíme vrať do úvahy tieto záujmy. Záujem tej druhej strany vidíme, že začíname vidieť prostredníctvom skupiny AKT spoločné stanovisko v Afrike. V Kigale je tu mimoriadný summit e, afrických vodcov a v tomto samite a bude e, naplnená e, dohoda, dohoda o e, voľnom obchode. A sú tu isté princípy, o ktoré sa s vami chcem podeliť, ktoré predstavujú africké stanovisko kvôli hlbokým zmenám, ktoré nastali, už nie sú tu rovnaké súvislosti nie je to rovnaké ako v 70. rokoch a partnerstvo medzi EÚ a Afrikou sa musí zmeniť, aby reagovalo na aspirácie z oboch strán. Teda hovoríme o tom, že sa snažíme podporovať e, spravodlivejšie a vyváženejšie partnerstvo, ktoré ide nad rámec e, tradičného formátu. Ako viete, Afrika má ten program 2063, ktorý pokrýva ďalších 50 rokov. Teraz e, politika program tejto agendy, čo týka mieru bezpečnosti, bezpečnosti e, riadenia zlepšenej infraštruktúry. To musí byť základy pre vzťahy spolupráce s Afrikou a rôznymi partnermi. A preto Afrika zadefinovala svoje priority a na zasadnutí dnes popoludní na prvom paneli, kde sme počuli o stave príprav. Teraz skladáme ako tretia strana, ktorá koná v tomto paneli, v tomto procese. Mali by sme sa snažiť zabraniť tomu, aby bola jedna Afrika v Afrika, jedna Afrika v Bruseli. Je to len e, jedna Afrika, nemôžeme mať jednu e, Afrika, druhú v Bruseli. Addis Abeba je centrum rozhodovania v Afrike a centrum rozhodovania v Európe v Bruseli. A chceme podporiť jednotu v Afrike a e, preto Afrika môže hovoriť jedným hlasom a ako som predtým povedal, o tom, že chceme mať e, kontinentálne partnerstvo, je treba plniť e, tieto princípy. Pred 4 e, mesiacmi v Abidžane tento summit, ktorý tam prebiehal, to zúraznilo do no, motív tomuto partnerstvu a tá Africká únia prostredníctvom tej stratégie spočíva v tom, že má byť jediným rámcom pre medzikontinentálnu spoluprácu medzi Afrikou a EÚ a mm, tento jedinečný spoločný rámec má zahrňať všetky africké regióny, tých 5 regiónov. To znamená tých 55 členských štátov Africkej únie. Samozrejme, pri zachovaní aký v rámci existujúcich nástrojov, ako napríklad e, dohodu, dohod z Kotonu. Ďalší dôležitý faktor je zabezpečiť, že sa zameriavame na medzikontinentálne strategické partnerstvo. Musíme zabezpečiť, že pokrieme všetky tie otázky a e, viacero tém sa rieši mimo tohto rámca, hoci sú zaujímavé pre Afriku. Napríklad v rámci e, AKT. Takže to sú témy, ktoré napríklad sa majú riešiť v Afrike. V Kigali hovoríme o zóne voľného obchodu. To nám umožní harmonizovať politiky a kroky a e, zvýšiť efektívnosť. A to prinesie súľad do práce, ktorá sa vykonáva. Africká únia bude naďalej potvrdzať svoju solidaritu s Africkou úniou a bude naďalej pracovať na spolupráci s týmito štátmi, teda že musím už e, uzavrieť, tak chcem povedať, že Afrika je kontinent a obe strany dohody musia to rešpektovať. thank you very much for this, uh, clear... Ďakujem pekne za toto jasné stanovisko. Ešte raz ste poukázali na ten problém roztrieštenosti e, štáty e, z Afriky e, v rámci AKT Africkej únie iné. Musíme diskutovať, ale ako túto roztrieštenosť môžeme prekonať, aby sme vzťahy medzi EÚ a krajinami AKT urobili zefektívnili, urobili z nich účinnejšie. A teraz ďakujem pánovi, ja teda dávam slovo pánovi Mbazimu, budem tiež hovoriť po francúzsky. Pani eh, McAven, chcem sa eh, vám poďakovať za pozvanie na toto vypočutie. Rád by som vám odovzdal pozdraví nášho pána prezidenta, predsedu našej organizácie, ktorá združuje 50 e, miest a e, samozprávnych zastupiteľstiev a 2000 miest zastupujeme 350 miliónov Afričanov. Ujímam sa tu slova ako štátny tajomník našej organizácie a chcem vám povedať, že by som vám rád porozprával o, o otázkach, ktoré nás najviac zaťažujú. Sú to aj tie lekcie, ktoré sa učíme ako mesty, mesta a lokálne zadruženia e, z aplikácie dohody z Kotonu a tiež z medzinárodnej úrovne. A tretí bod, e, e, čo by sme radi navrhli po Kotonu. Štvrtý bod, čo navrhuje komisia ako reakciu. Najprv ku kotonu. Pre nás, pre lokálne e, vlády, je najdôležitejšou inováciou v rámci vzťahov e, medzi nami a EU e v porovnaní s predchádzajúcimi zmluvami ten systém partnerstva, ktorý sa zameriava na všetkých aktérov, okrem centrálnych vlád. Existuje k tomu celý rad článkov, ktoré upravujú, čo tieto partnerstvá znamenajú. Ide o lepšiu prípravu na preberanie konkrétnej zodpovednosti na podporu vývoja, na zintenzívnenie, zlepšenie spolupráce, najmä pokiaľ ide o boj proti chudobe. Dôležité je, že práve táto zásada bola prevzatá avšak nebola jednoznačná a s cieľom zjednodušiť to, e, všetky partnerstvá boli označené za neštátnych a aktérov s výnimkou centrálnych vlád. Títo aktéry, medzi nimi e, bola aj naša organizácia UCL. Občianská spoločnosť eh, mala mnoho výhod z dohody z Kotonu, pretože tam bolo veľa mechanizmov eh, spolupráce, rôzne mechanizmy eh, a inštitúcie, ktoré boli zriadené napríklad obchodné fórum AKT, fórum občianskej spoločnosti krajín AKT, Mm, ale pre lokálne eh, orgány sa tam nič neudialo. To sú vlastne macožské deti eh, kotonu, ktoré nie sú ani pri eh, rokovaniach a nie sú spomenuté ani v indikatívnych programoch. Neboli ani zahrnuté do definície spoločnej stratégie Európa-Afrika, aj keď tu boli vyjadrené v tomto zmysle jasné požiadavky. V roku 2013 bolo vydané oznámenie o posilnenej spolupráci a e, špecifikum pre e, UCLG, e, ktorá tam bola uznaná. A dôležité je, že v rovnakom čase medzinárodná scéna e, vo väčšej miere začala uznávať UCLG. V roku 2014 sa stretli predstavitelia a hlavy štátov Africkej únie, kde sa hovorilo o hodnotách a o decentralizácii, o teritoriálnej e, politike. My sme sa zúčastnili prípravných zasadnutí mm, ohľadne globálnej agendy 2015-16 na celosvetovej úrovni bola zariadená pracovná skupina a vďaka tomuto kroku Hm, došlo eh, k vypracovaniu cieľ, rozvojového cieľa 11, trvalo udržateľný rozvoj miest. Eh, všetko to, čo sa týka aplikácie princípu subsidiarity a eh, prechodu k trvalo udržateľnému rozvoju miest. Pre nás postkotonu znamená nasledovné. Znamená to pre nás E, niečo, čo musí byť úplne nový proces, musí to byť niečo úplne iné, čo viedlo, než čo viedlo ku Kotonu predtým. Tam bolo veľa liberalizmu, ale teraz už sú o tom pochybnosti. Veľa je tam teraz e, globálnych tendencií, ale aj e, v tom sú pochybnosti. Dnes sú z mesta a územné celky veľmi dôležití partnery spolupráce a nemus, nemôžu byť nechaní bokom. V rámci obnovy e, dohody z Kotonu e, požadujeme, aby Afrika bola považovaná za rovnoprávneho partnera. To je požiadavka, ktorú podporujeme a v rámci e, tomto rámci musia mať primerané miesto aj územné celky, aby ich bolo počuť v rámci všetkých politík. Tu je dôležitý bod. Územné celky musia patriť medzi systémy, ktoré budú financované. Možno nie sú špecifické rozpočtové položky k tomuto Mm, len pre Afriku alebo jednotlivé regióny, ale my potrebujeme prvok a, a teda sústrediť sa na toto a, financovanie návrh Africkej únie a EÚ nezohľadňuje územné celky a nevidí túto dôležitú úlohu územných celkov pri tvorbe politik a nezohľadňuje sa tiež subsidiarita. Myslíme si, že dnes je potrebné eh, aby sa eh, územné celky zakomponovali do novej dohody, aby eh, lokálne a africké a európske vlády No teda predložili tieto vlády na ostatnom samite návrh, aby e, bolo zariadené k tomuto fórum ako e, mm, to ako akýsi ako akási skupina, teda ne, nemajú to byť už viac ad hoc prístup ako v minulosti. Je na čase, aby Africká únia a Európska únia uznali váhu územných celkov a že teda musí existovať e, spolupráca, ktorú budú rešpektovať všetci. Ďakujem pekne, pán Jean-Pierre Longbazy. Nadniesli ste otázku dôležitosti lokálnych orgánov. My sa tým zaoberáme v rámci EGPA. No, aj e, je to mileniový cieľ číslo 11. A teraz e, posledná panelistka. Dámy sú obvykle e, prvé, ale dnes teda nie, milá Karin, nech sa páči z Concord. Áno, ja tu reprezentujem organizáciu Concord a akokoľvek teda už vyzerá konštitucionálny e, konštitucionálna dohoda medzi Európskou úniou a krajinami AKT, Myslím si, že bude kľúčové urobiť všetko preto, aby to vychádzalo z hodnot medzi rovnoprávnymi partnermi, aby sa plnili ciele a politické priority všetkých zúčastnených strán. A nezabúdajú teda na tieto komplexné priority, sme urobili viacero odporúčení pre mandát Európskej únie rokovací, ktorý vlastne nájdete aj pred vstupom do miestno, miestnosti. Myslíme si, že je dôležité, aby toto partnerstvo, ak má plne dlhodobé ciele blahobytu a pre všetkých, je veľmi dôležité, aby ľudia a planéta skutočne boli prioritami, aby sa plnili aj ciele agendy 2020. Myslíme si, že tie základy by mali obsahovať všetky kľúčové záväzné prvky pre obe strany, ako aj dopady v prípade neplnenia z týchto záväzkov, záväzného dokumentu. Mali by tu byť odvolávky, pokiaľ ide o dohovor OSN a ďalšie medzinárodné záväzky, ktoré sa týkajú oboch strán. Základ by takisto mal obsahovať aj súčasné záväzky, berúc do úvahy odlišné potreby a miery rozvoja krajín AKT. Treba zohľadniť ich politické voľby a rozvojové priority, ako aj iniciatívy v oblasti regionálneho rozvoja. Tieto záväzky spolu s ostatnými kľúčovými prvkami tohto základu by mali byť aplikované aj pokiaľ ide o budúce rokovania ohľadne obchodu je tu veľa pozitívnych prvkov v rámci týchto šest strategických priorít, ktoré navrhuje Európska únia, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť životného prostredia a rozvoja. Avšak my odporúčame, aby sme sa vzdali toho prístupu formou sila, aby sme zmainstreamovali tie tri dimenzie udržateľného rozvoja, ako aj e, princíp nikoho nenechať osamotené alebo osamoteného, Takisto očakávame, že tým, že sa budú brať do úvahy záujmy partnerov zo strany AKT, tak sa dosiahnu viac vyvážené záväzky, a pokiaľ ide o také oblasti ako obchodovanie investícií, ale aj migrácia. Vráťme sa však teraz k tomuto partnerstvu na úrovni multiaktérov. My si myslíme, že je jednoducho nemožné pre toto partnerstvo, aby skutočne bolo E, multiaktérske a aby obsahovalo viaceré zúčastnené strany. S tým súhlasím, ale sú tu však určité podmienky, ktoré s tým súvisia. Jedna z nich súvisí s tým, že treba zobrať do špecifický príspevok, ktorý každý aktér prináša na to, aby sme mali vyváženú participáciu všetkých zúčastnených aktérov. Treba rozlišovať predovšetkým medzi úlohou aktérov so ziskom, alebo neziskových, ako aj miestnych úradov, tak ako to tu práve odznelo. Zaangažovaná z občianskou spoločnosťou by mala vychádzať z existujúcich definícií občianskej spoločnosti na úrovni OSN alebo EÚ a treba brať do úvahy aj odlišnosti. V súčasnom kontexte rastúcej kritiky a obmedzení občianskej spoločnosti aj krokov vo všetkých častiach sveta je kľúčové pre budúcu dohodu medzi EÚ a AKT krajinami, aby sme zadefinovali priestor pre občianskú spoločnosť, aby sa základné ľudské práva a, do, a slobody, vrátanie slobody vyjadrenia sa názoru na niečo z, z, zhromažďovania sa, to obsahuje samozrejme aj možnosť dostať e, finančné dostať zdroje v prípade žurnalistov, aby to bolo kľúčové pre tieto základné dohody. Avšak, tak ako to povedal Jean-Pierre, nestačí to, berúc do úvahy iba tú úlohu neštátnych aktérov, ako to je v prípade súčasnej AKT. Skúsenosti z roku 2000 poukazujú na to, že je dosť ťažké stratiť zo zreteľa tieto dobré úmysly a, za, a úmysly a odhodlania. Preto je veľmi dôležité, aby tu bola politická dohoda a záujem brať do úvahy všetky príspevky neštátnych aktérov, mimoštátnych aktérov na všetkých úrovniach, na politické, na úrovni politického dialogu a tam, kde sa pripravujú tieto ciele, kde sa, aby došlo aj k ich hodnoteniu. Takisto si to vyžaduje aj prístup na informovanosť a mechanizmus zodpovednosti na úrovni implementácie tohto partnerstva. Malo by to obsahovať aj parlamentnú kontrolu a malo by to umožniť hodnotiť tie výsledky, ako aj dopad a aj to, ako ďaleko vlastne tie kľúčové prvky sú rešpektované. Takýto mechanizmus zodpovednosti by mal obsahovať aj možnosť pre občanov, občanskú spoločnosť a ostatných mimoštátnych aktérov, aby predkladali stiažnosti v prípade vážnych a prípadov porušovania ľudských práv, ak budú dôkazy zo strany jednej zo strán alebo implementačnej strany. Všetky tieto prvky sú dôležité pre toto partnerstvo na úrovni multi, multipartnerského partnerstva, ale ako som už povedala, na to, aby to vôbec bolo možné, musí to byť e, doprevádzané týmto mechanizmom participácie na jednotlivých úrovniach. Ak všetky strany tejto dohody skutočne berú vážne tieto hodnoty, tak takisto musia byť pripravené obsiahnuť tam formálne mechanizmy dialógu s občianskou spoločnosťou v rámci svojej dohody, a podporovať to na úrovni administratívnej a finančnej. Efektívna občianská spoločnosť si vyžaduje štyri komplementač doplnkové prvky. Poprvé, podpora občianskej spoločnosti v oblasti politického dialógu aj na úrovni implementácie na regionálnej a národnej. Po druhé, prepáčte, spôsobom sa rečníka, podpora e, dialógu v rámci občianskej spoločnosti, medzi občianskými spoločnosťami a spoločnými parlamentnými orgánmi, vrátane širších e, fór pre Európsku úniu, ako aj krajiny AKT, na to, aby tu došlo k výmene spoločných pozícií. Po tretie, toto všetko sa dá podporiť zo strany online platformiem na, za účelom výmeny informácií v rámci diskusí a koordinácie a neposlednom rade Formálne organizácie občianskej spoločnosti musia byť vytvorené na to, aby občansky, predstaviteľi občianskej spoločnosti, ktorí sú nominovaní, mali stály dialog s ministerskou úrovňou a s predstaviteľmi štátov. Tieto myšlienky sú zatiaľ predbežné a chceli by sme o nich hovoriť s našimi kolegami, ktorí zastupujú krajiny AKT, ale budeme radi, ak môžeme o tom diskutovať možno neskôr, keď budú finalizované. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Chcel by som zdôrazniť dve vety. Planéta a ľudia by mali byť prvými. Ďakujem pekne za to, že ste to spomenuli. A takisto leave no one behind, nikoho nenechajme pozadu. To sú také piliere silnej občianskej spoločnosti, takže je pilierom nás, Európskeho parlamentu, aby sme obhajovali priestor pre organizácie občianskej spoločnosti a teraz otváram diskusiu a, fo, fo, a môžeme spustiť e, diskusiu. Najprv dostane slovo pani e, Hojbuch, nech sa páči. Srdečná vďaka. Ja mám jednu konkrétnu otázku pre pána Kabuneho. Vy ste povedali, že interregionálny obchod nenarástol. Kde vidíte príčiny na intraregionálnej rovine. Kde vidíte teda tie príčiny, to by ma skutočne zaujímalo. Súvisí to s tým, že obchod e, sa dostáva z týchto krajín smerom do Európy, alebo tu vidíte snad nejaké iné príčiny. Pán Dafle, vy ste veľmi jasne povedali, že máte pocit, že Africká únia má iba štatút pozorovateľa, Afrika je podľa vás veľmi rozdrobená a podľa vás vlastne tento výsledok je na tom, je na takej úrovni, že partnerstvo medzi EÚ a Africkou úniou sa musí ďalej rozvíjať a že potrebujeme spoločnú stratégiu. Vnímate vy túto stratégiu snáď ako doplnok kotonu, náhradu za kotonu, že sa tu rozvíja niečo nové, alebo vnímate túto stratégiu v kontexte tohto nového plášťa, ktorý vlastne má e, zastrešiť vlastne aj krajiny AKT. Pre nás za zelený jednoducho bolo vždy kľúčové, aby sa povedalo, že e, na novo musíme naše vzťahy s jednotlivými partnerskými krajinami e, pozerať a v tomto kontexte by ma zaujímalo, či to skutočne chcete urobiť absolútne na novo, alebo či znovu v rámci takéhoto plášťa, ktorý za, ktorý robí záštitu týmto krajinám. Ja si myslím, že ak do toho ide toľko peňazí, keď takého systému ako Africká únia, tak jednoducho môže dojsť určitému oslabeniu. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo Cecil Kienge, nech sa páči. Ďakujem pekne Norbert. Chcela by som sa poďakovať rečníkom za ich príspevky. Mám stručnú otázku pre vás. Chcel som, chcela som hovoriť už v predchádzajúcej diskusii, pretože sa zdá, že spoločné parlamentné zhromaždenie ako keby prestalo existovať. Čo to znamená je, že toto zhromaždenie, tak ako sme to my vnímali, by malo zasadať každých 6 mesiacov, ale nemá riadne zadefinovanú formu a preto vlastne e, sa očakáva, akým spôsobom sa to zrealizuje riadnym spôsobom. A preto by som sa chcela spýtať pána e, veľvyslanca, pána Mbasi, Viete si predstaviť, akú úlohu v tomto kontexte môže zohrávať pán africký parlament? Akú úlohu bude zohrávať v kontexte situácie po vypršaní dohody s Kotonou? Mohli by sme mať Africkú úniu alebo delegácie Európskej únie, ktoré by sa takto mohli združiť. Zastúpilo by to, toto zhromaždenie. Mňa však prekvapuje otázka, či to vôbec bude fungovať a preto apelujem pozornosť všetkých mojich kolegov na to, že nás zaujíma táto situácia a nenecháme to iba tak prešmiknúť sa. Budeme to musieť riešiť, pokiaľ ide o práve tento problém. A po druhé, berúc do úvahy aj otázku časového obmedzenia, Nikoho som nepočula, že by sa boli vyjadrili k diaspore v rámci tejto diskusie. Máme tu občianskú spoločnosť, ale to jednoducho nie je to isté ako diaspora. Panafrický parlament vo svojom štatúte to umožňuje, pretože hovorí, že diaspora pre predstavuje vlastne šiestý región Afriky. Ehm, Európska únia v niektorých krajinách vlastne zriaduje eh, inštitucionálnu reprezentáciu, ktoré má zabezpečiť vlastne možnosť vyjadriť sa tejto diaspore. My vieme, že diaspora má veľkú hospodárskú moc eh, cezhraničného charakteru v oblastiach hospodárstva, ale aj v ostatných oblastiach. A mňa by zaujímalo, akú úlohu môže tu diaspora zohrávať aj v období pod je, o, po vypršaní dohody s Kotonou. Nech sa páči pán Schaffhauser. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Predovšetkým by som chcel zdôrazniť význam takéhoto paritného zhromaždenia. Myslím si, že opustiť tento prístup by bolo veľkou chybou. Tým, to je to, čo vlastne prináša túto politiku zahraničnú dopredu. Bez nej by tu bol veľký neúspech, pretože tu nebude žiadna možnosť vrátiť sa späť. Myslím, že by sme sa uzavreli, izolovali a zopakujem to. E, bolo by to škodlivé pre rozvoj. Nad rámec teda dohovoru z Kotonu, dohody z Kotonu sa treba pozrieť aj na dohodu z Lome. To znamená, tieto dohody privilegovali obchod, ako aj rozvoj, a ktoré nesúvisili priamo iba s trhom. To znamená, ak tu je napríklad krach systému rozvoja, tak v podstate vo veľkej miere to je vlastne z dôvodu takéhoto prístupu, ktorý vychádzal výlučne z trhových podmienok a nebol neboli to dostatočné vízie aktérov, či už na štátnej úrovni alebo decentralizovanej úrovni. Pretože chcel by som povedať, že rozvoj, či už sa robí na úrovni Číny, Singapúru alebo Emirátov, alebo či sa to robí z našej strany v predvojnovom období, treba povedať, že toto sa robí zo strany rozvojových agentúr a aktérov, ktorí boli doposiaľ štáty. Takže ide tu e, v istej chvíli privilegovanej o výzvu, ktorá je skutočne mimoriadných rozmerov a musíme nájsť spôsoby, ako budeme spolu podporovať tento rozvoj. Ja sám pracujem ako súkromná osoba nad rámec svojej práci, kde podporujem investičný fond v krajinách, ktoré sú najchudobnejšie, kde združujeme súkromných investorov. Potrebujeme vytvárať blahobyt, pretože ak nie, tak tu bude, kre, bude sa vytvárať iba dlho. A toto sa dá urobiť iba v rámci, kde štát bude hrať kľúčovú úlohu, kde štát bude na úrovni sociálnej a politickej zodpovedný. Bez týchto dvoch rozmerov jednoducho sa nedá zabezpečiť dlhodobá forma rozvoja alebo nejaká stratégia, rozvojová stratégia. Môžeme sa to, na to potom pozrieť iba z krátkodobého hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, že stanú slovo panelisti, by som ešte požiadal SVČ, aby sa vyjadrilo. Ak chce, nechce sa vyjadriť, v poriadku. Takže by som požiadal ešte DEVKO o slovo, takisto sa nechcete vyjadriť. Takže musíme skončiť najneskôr o štvrť po piatej, o štvrť na šest teda takže máte 3-4 minúty každý z vás na to, aby ste reagovali na tieto otázky, aby sme sa dostali e, do tej záverečnej fázy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Takže vyjadrím sa v, e, k tomu, čo povedali tu moji priatelia z Africkej únie. My si uvedomujeme, že tu je takáto uh, pozícia. Ja som si prečítal príhovor Musafakiho, ktorý sme počuli včera a zdá sa, že reagoval vlastne na to, čo ste vypovedali. Vlastne je to určitý problém, zdá sa, že ak toto má byť právna dohoda, tak možno tu bude určitý problém v tom zmysle, ako my sa zamýšľame nad tým, ako Africká únia vlastne pristúpi k tejto dohode. A tá doložka Eh, REJO je určitým problémom, pretože iba vtedy, keď členské štáty tohto regiónu, tohto kontinentu sa rozhodnú transferovať zvrchovanosť tejto medzinárodnej organizácii. To znamená, potom by tu mohol byť problém aj v kontexte toho, ako vy počítate s prístupom Africkej únie alebo vstup do tejto dohody môže to prinásať určitý problém. Druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je ten vzťah medzi Africkou úniou, pretože zvyšok nie je až taký v poriadku, ako by ste chceli, aby sme my tomu verili. Prepáčte, že to hovorím takto na rovinu, ale treba povedať, že sú tu stále problémy a napätia medzi Africkou úniou a regionálnymi organizáciami. Po druhé, ja si myslím, že by sme nemali zrušiť AKT úplne. Toto chceme. Je pravda, že tu je tá myšlienka, ten nápad, že by ste chceli, alebo sa to dá interpretovať, že tu nejde k nejakému zdieľaniu identity alebo histórie, ale že sa tu zdôrazňujú iba záujmy v rámci tej dohody EU-Afrikou. Po druhé, myslíte si, alebo myslíme si, že tu je, nie sú žiadne spoločné vzťahy medzi jednotlivými krajinami Afriky, Karibikom a Pacifikom. A po tretie, myslíte, sme si istí, že Afrika možno nepotrebuje Pacifik a Karibik. Možno, možno by ste chceli povedať, že toto nemusí byť nejako sprostredkované prostredníctvom vzťahov medzi Afrikom, Karibikom a Pacifikom. A že tam nemusí zohrávať úlohu Európska únia. Ďalšia vec, ktorú by som chcel spomenúť, Ešte pani Hojbuch sa vyjadrila, na to zareagujem. To jasné vyjadrenie, ktoré sme tu spomenuli, máme tu aj, ja to vždy hovorím študentom, máme tu jedného dokonca, tu ja vždy im hovorím konkrétnu otázku. Myslíte, že tu je viac bariér medzi, to je iba také vyjadrenie medzi Liber, Libiou a Ganou, alebo Liberiou a Európskou úniou. Ja si myslím, že rozdiely sú tu skôr veľké medzi Liberiou a Ganou. To znamená, tie interregionálne problémy sú tak obmedzené, aj možno aj z toho dôvodu, že tu dochádza k duplicite, prelínaniu, pokiaľ ide o participáciu týchto krajín do jednej či viacerých organizácií. Potom takisto diverzifikácia. Väčšina tých krajín, ktoré sú vlastne jedna vedľa druhé, produkujú ten istý, tie isté výsledky a ešte reakcia na pani Kienge. Môžem hovoriť po taliansky, ale povedzme si to po anglicky. Ste pripravení cestovať trikrát ročne do Afriky, do Karibiku, do Pacifiku, pretože nie som na 100% presvedčený, že aspoň tak, jak to ja interpretujem, že vlastne by sme sa zbavili GAPA. Takto by sa vytvorili iba Takto by sme sa vlastne dostali iba do ďalšej fázy. Otázka je, či ste skutočne pripravení cestovať do týchto, do týchto regionálnych združení. RPAs. Okay, thank you very much, but we only travel once a... Ďakujem veľmi pekne, ale my cestujeme iba raz do roka. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo ďalší reči. Nech sa páči. Chcem sa poďakovať pánovi Kaboni, pretože on ma uistil. Ja som povedal to isté aj predsedovi Africkej únie. Ja chcem sa mi sa podeliť to, to, aké je stanovisko Africkej únie a potom ako naše stanovisko bude prijaté, tak sa sa mi to podelíme a to ODSEU a AKT a ďalšími účastníkmi. Chcem sa vrátiť k tomu, čo povedal pán Carboné. Nie sú tu problémy medzi regionálnymi a ekonomickými mm, spoločenstvami Africkou úniou. Ude vám príklad. Africká štruktúra Eh, bezpečnosť je kaskadová štruktúra a teraz eh, je to zamraná na miera. Tento má špecifickú úlohu pre všetky a keď eh, mm, je kríza v Afrike, tak prvá odozva je africká. Je to ako v 80. rokoch, keď sme mali jednotlivé mechanizmy, ktoré sme sa snažili rozvíjať. Teraz je to spoločný mechanizmus. <coughs> to je len jeden príklad ktoré ja môžem povedať, ale aj iné sú príklady. A keď e, posudzujem obchodať, čo sa tam deje, tak je tam viacero príčin tejto situácie. Keď sa pozrieme na situáciu pre Afriku do roku 2022, bude mať viac zón voľného obchodu v Afrike roku 2022 to bude sa to dovtedy zdvojnásobí. Teda návrh e, k tomu prístupu bol spustený a to poskytne reakciu na tie ťažkosti, ktoré máme s koordinovaním e, regionálnych organizácií Predtým ich bolo veľa od roku 2006, alebo roku 2006 eh, ich máme 8, odtedy máme eh, tripartitný prístup, ktorý zahrania rôzne väčšie regióny. Takže je tu prebiehajúci proces, aby sa to zlepšilo. Takže máme zónu voľného obchodu a prístup k nej, ktorý bol spustený a my chceme tvoriť e, kontinentálnu bezcelnú oblasť a to zahrnie západnú Afriku a východnú Afriku a tak ďalej. Nemôžem teraz ísť do podrobnosti, lebo asi na to nemáme čas, no je to zaujímavé. E, e, to, čo povedala pani Hojbuch o fragmentácii Afriky, to je pravda. Nepovedal som, že zriedíme spoločnú stratégiu. My sme to prijali, už to bolo prijaté v roku 2007. A nevždy príjmame spoločné stanoviska, ale to stanovisko bude jasné a bude majú mať spoločné s rôznymi účastníkmi, keď príde čas. Či to bude pod AKT, Africká unia sa domnieva, že najlepšie by bolo, keby sme mali partnerstvo medzi e, dvoma kontinentami prostredníctvom spoločnej stratégie, teda medzi Africkou úniou a e, Európskou úniou. No čoskoro dostanete spoločné stanovisko k pripojenkám pani Kinga. Obávam sa, že mi je predčasne o tom hovoriť. Príjme sa o tom rozhodnutie v budúcnosti a budeme o tom hovoriť z EÚ, než to rozhodnutie príjme. A tá diaspora je veľmi dôležitá. A Africká unia prijala isté politiky, aby sa snažila zlepšiť úlohu diaspory v afrických veciach. Teraz k pánovi Šafozerovi. Súhlasím sa my, že potrebujeme eh, dlhodobý pohľad, potrebujeme niečo, čo zachádza za e, rámec krátkodobého pohľadu. Teraz pán Bazi. Ďakujem. Pán predseda. Myslím, že musí mať odvahu, aby sme sa týmto veciam postavili a je to pri plnení dohody z Kotonu že Africká unia a Európska unia cíti potrebu mať rámec a to je spoločná africko-európska stratégia, pretože to boli nedostatky v politickom dialogu a to musíme si uvedomiť. Musíme uznať e, fakt, že tieto kontinentálne zoskupenia sú kontinenty, ktoré sú podstatne dôležité a AKT má e, svoju vlastnú úlohu, je to dôležité, ale keď e, e o to diskutujeme, keď e, OSN má diskutovať s karibskou skupinou alebo latinskoamerickou skupinou, tak e, nediskutujeme o tom s AKT, so skupením, Mm, druhá vec, čo týka e, regionálnych kolektívov, územných kolektívov, tak obraz e, týchto zoskupení v každom regióne je dôležitý. Ďalej, pán Šovhazer, vy ste hovorili o kľúčom e, v rozvoji ako Kotono um, bolo ustanovené, aby sme sa oslobodili od e, tohoto prístupu a ste dosť e, statoční, aby sme sa k tomu vrátili, aby sme obhajovali ten model medzinárodnej solidarity a teraz musí byť táto otázka pokrytá novou dohodou a ja by som e, chcel pozbudiť Africkú úniu a veľvyslancov AKT, aby e, sa pridali k africkému stanovisku, aby sme tu videli ozajstný vývoj. Ďakujem, vy ste opäť e, počarkli dôležitosť e, obci a myslím, že to isté môžeme takto pokračovať aj s organizáciami občianskej spoločnosti. Chcem povedať niečo k spoločnému parlamentnému zhromaždeniu, pretože to je dôležité orgána my v rámci občianskej spoločnosti s parlamentným zhromaždením sme mali väčšinu spoločných krokov a dialogov a to je veľmi dôležité aj um, účasť parlamentu vo všeobecnosti mala sa zvýšiť v budúcnosti na všetkých rovniach, na národnej, regionálnej aj na rovniach to je A my ako občianská spoločnosť dúfame, že budeme naďalej mať e, dobrý dialog s parlamentami na všetkých rovniach. Chcem len povedať niečo k skutočnosti, že dôležité je pre občianskú spoločnosť, e, že ten regionálny priestor je tiež prispôsobený na účasť občianskej spoločnosti, pretože oni sa organizujú v regiónoch, v ktorých pracujú a myslím, že tu je zaistné želanie zo strany partnerov AKT, aby pokračovali naďalej v spolupráci medzi tromi regiónmi a myslím, že mali by sme tiež e, počúvať a ja to chcem e, s nimi diskutovať e, a počúvať, čo si oni vypočujú k tomuto partnerstvu na úrovni občianskej spoločnosti. Nie je to ľahké a dokonca aj fórum AKT a občianskej spoločnosti, keď bolo zriadené, tak bolo veľmi ťažké ho e, zachovať a zefektívniť a sfunkčniť, pretože nie je to ľahké bez finančnej podpory fungovať medzi troma veľkými regiónmi. A no myslím, že toto stojí za posúdenie budúcnosti a nemali by sme príliš e, jednoducho preskočiť e, celú túto úroveň AKT aj na úrovni občianskej spoločnosti. For... Ďakujem pekne našim e, štyrom expertom. Myslím, že sme si vypočuli rôzne perspektívy, tieto sú všetky užitočné, aby sme doladili naše uznesenie, ktoré plánujeme o ňom hlasovať vo výbore 24. apríla, budúci týždeň. Ďakujem za vašu účasť a želám vám pekné popoludne.

Excuse me, maybe we can start with our agenda, because we have a couple of points more. Môžeme pokračovať s e, našim programom, lebo máme tam ešte e, viac e, bodov. Nový ochranný mechanizmus a budúcnosť potravy na farmárstva. Môžeme začať s bodom 15, mechanizmus silnej ochrany v Unii a je tu revízia mechanizmu e, celnej ochrany a najdôležitejšia zmena v tomto návrhu je podporiť e, schopnosť Unie reagovať na katastrofy vytvorením e, dedikovanej rezervy, účelovej rezervy. Takže ak tento návrh bude prijatý, tak komisia bude mať k dispozícii Um, požiarné um, protipožiarné lietadla, ktoré uh, môžu byť uh, k dispozícii uh, na hasenie požiarov, keď zdroje v českých štátoch nebudú schopné toto nasadiť. Videli sme to napríklad v prípade lesných požiarov v Portugalsku a tento návrh chce napraviť túto skutočnosť Tiež je to dôležité, pretože mechanizmus civilnej eh, ochrany môže byť aktivovaný eh, krízovým mechanizmom eh, nielen v prípade živonej pohromy a preto sa musí v tento vzťah jasne určiť. Náš výbor je gestorský, teda výbor DV je pridružený ku gestorskému výboru podľa pravidla 54 a mm, spravodajca e, za náš výbor je e, pán Zovko a ja budem v jeho mene hovoriť, e, alebo v jej mene hovoriť, pretože s nami nemôže byť teraz, pretože je vedúca pozorovateľskej misie v Nepáli a ona vyjadrila svoje uspokojenie s návrhom komisie a argumentuje, že komisia prednesla veľmi dobrý legislatívny návrh, ktorý má za cieľ e, zlepšiť kapacity EU a členských štátov a kapacitu reagovať na katastrofy a posunúť preventívny mechanizmus, ktorý bude v súlade s financovaním e, ďalších nástrojov. A podľa jej názoru sa snaží toto posunúť v kontexte rozvoja humanitárnej politiky a tiež e, s tretimi štátmi, aby dosiahli efektívny e, príspevok pre znižovanie e, pohrom. Ona zdôrazňuje potrebu jasne rozlišovať medzi civilnou ochranou a humanitnou pomocou, čo vyžaduje jasné uh, oddelenie finančných nástrojov, zatiaľ čo doplnkovosť a súlad medzi rôznymi nástrojmi sa vítajú. A ako konečný výsledok toto e, môže prispieť k znižovaniu e, rizika katastrof a tiež e, vyjasnila rozsah operácií civilnej ochrany, aby zachovala obraz EÚ ako neutrálneho hráča. K technickému aspektu tohoto stanoviska navrhuje e, podporu do 55 e, za dopravné e, náklady pre členské štáty, ktoré sa nedokážu zúčastniť v tom európskom púle. A tiež súhlasí, že návrh tejto komisie nemá byť na úkor posilňovania národných e, kapacít, ale e, má byť ako doplnok e, pre prostriedky reakcie na pohromy, ktoré zažívame kvôli klimatickým zmenám. Ďakujem za pozornosť a teraz dám slovo mm, tieňovej spravodajkyne pani Kienge, ste tu, máte slovo. Grazie. Ďakujem za tieto pripomienky, ktoré pomôžu príspev k tejto debate a e, reforme civilnej ochrany. Chcem e, uvieť pár e, bodov za posledných pár rokov v Taliansku. Máme viacero, sme mali viacero životných pohrom a zemetrasenia aj požiare a to sme je zažili v iných členských štátoch, aj v Taliansku. A videli sme tu aj povodne. A toto sú živolné pohromy, kde Taliansko potrebuje civilnú ochranu. A potrebovalo civilnú ochranu. Keď sme rozvíjali isté mechanizmy môžeme e, tu mať na, v teréne, kde treba silné štruktúry, orgány, ktoré pomôžu pri zásahoch a ochrane, pretože sú tu isté rizika v niektorých oblastiach a potrebujeme e, pripraviť ľudí na zásahy a napríklad pri povodniach je dôležité sa eh, na to pripraviť, pretože eh, tieto životné programy z času na čas nastávajú a ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je reforma v celej EÚ. My z eh, tejto správy sme si zobrali ponaučenie, že EÚ ostáva neutrálne, čo týka riadenia niektoré náklady ako napríklad doprava môžu, môžu značať EÚ, ale na základe tohto návrhu každý členský štát musí naplniť reformy a mať vlastný zákon na predchádzanie týmto pohromom. Čo sa týka um, prevencie, je národný zákon, ktorý musí riešiť eh, prevenciu čelných pohrom, ako aj eh, zodpovednosti členských štátov. A to nie je rovnaké v všetkých e, členských štátoch, takže ja musím uviezť e, potrebu reforiem samotných zákonov a tiež e, s použitím najlepších skúseností členských štátov. Taliansko má napríklad dobré skúsenosti sa zhromažovaním z skúsenosti a chcem sa vám poďakovať a dúfam, že to zohráme značnú úlohu, aby sme hm, pomohli pri ďalšom postupe a mnohé tie štáty sú zraniteľné a nakoniec sú osamote pri boji s týmito pohromami. Ďakujem, nevidím ďalších tieňových spravodajcov, takže dám rovno slovo DJ, ako pán Lechter má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom. Možno teda iba pár slov v rámci reakcie na to, čo tu odznelo. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, je tu, ten európsky konsenzus, ktorý podpísala aj komisia ohľadne humanitárnej pomoci, ktorý veľmi jasne definuje úlohu civilnej obrany a my sa držíme tých pravidiel, ktoré sú tu stanovené. Po druhé, pokiaľ ide otázku neutrality, väčšina, 99% našich intervencií sa deje v bezkonfliktných zónach, Takže z tohto uhla pohľadu nie je tu žiadny problém. A po druhé, my si uvedomujeme význam neutrality a závislosti od humanitárnych intervencií, avšak čo nevnímame možno pre ten samotný charakter takto, že my sme for, na formálne požiadanie odmietli, pretože si myslíme, že neutralita a nezávislosť a vnímanie neutrality a nezávislosti by nebolo zabezpečené. Predovšetkým, keď sme tu dostali požiadavky zo strany medzinárodných organizácií, aby sme pomohli napríklad v oblasti logistiky, v oblastiach, kde je vojna. Takže ten, to rozlišovanie pre nás je veľmi jasné. Avšak humanitárna pomoc a och, civilná ochrana už nie sú paralelné vo väčšine prípadov, doplňajú sa. Ak by som vám mohol uviezť nejaký príklad, pokiaľ ide o reakciu napríklad na hurikán Mariu a Irmu minulé leto, civilná ochrana, Európsky mechanizmus pre túto ochranu eh, spolufinancovali holandskú loď, ktorú poskytli, poskytla vláda holandská, aby sme transportovali potraviny a ďalšie materiály, ktoré prišli z VFP a ďalších humanitárnych organizácií. Takže čo robíme? My e, sledujeme princíp komplementárnych doplnkovosti. Napríklad pokiaľ je o tábory Rohingov v Bangladeši, niektoré no, severské štáty v rámci eh, tohto partnerstva zaslali kontajnery na to, aby otvorili koordinačné centrum Cox Bazar. My sme to spolufinancovali v rámci e, operácie civilnej ochrany, čo vlastne sa dá vidieť, je, že tam je európska vlajka na týchto kontajneroch, takže my chceme zdôrazniť, že sme vytvorili dobrý, dobré postupy eh, v rámci komplementárneho snaženia sa s našimi medzinárodnými partnermi a v rámci teda DG ECO, civilná ochrana a humanitárna koordinácia aj financovanie v reakcii na reakcie na takéto prírodné pohromy, to je koordinované v rámci jedného postupu, v rámci jedného centra. V reakcii na poslankyňu z Talianska by som chcel zdôrazniť jeden dôležitý aspekt. Sú tu niektoré ustanovenia, ktoré sa týkajú prevencie a pripravenosti v rámci právneho textu, ktorý sme navrhovali, ale vzhľadom na to, že ide tu o podpornú kompetenciu, tak nemôžu mať väčšiu právomoc. Sú tu však dôležitejšie tie záväzky zo strany Európskej komisie, pokiaľ ide o komunikáciu, kde je jasne stanovené, že je našim úmyslom urobiť všetko preto, aby peniaze, ktoré pochádzajú zo štrukturálnych fondov a investíci, investícií, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov, berúc do úvahy aj otázku preven- pripravenosti prevenčnej. Tu sa v súčasnosti nachádzame v por, po procese spolupráci s DG Regio, aby sme rozvinuli tú region, kondicionalitu, ktorá existuje, aby sme urobili všetko preto, aby tieto investície boli skutočne dobre e, vynaložené, aby e, prevencia adaptácie na klimatické zmeny a tá pripravenosť boli skutočne brané do úvahy vtedy, keď hovoríme o vyplácaní peňazí zo štrukturálnych fondov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše stanovisko. Sú k tomu nejaké pripomienky? Nech sa páči. Áno, rada by som sa poďakovala za odpoveď a ešte jedna vec. V mnohých prípadoch Taliansko ehm, čerpalo prostriedky z Fondu Solidarity. Pochádzam z oblasti, kde pred šiestimi rokmi sme mali zemetrasenia, keď e, dnes e, tam zavítate a vidíte e, všetky tie práce, ktoré sa tam robia vďaka Fondu Solidarity v spojení so štruktúrálnymi fondami. Už to naozaj veľmi pomáha pri prírodných eh, katastrofách eh, ako eh, u nás alebo v Emilia Ferrara. Mm, tieto finančné prostriedky sme mohli tam využiť. Dobre, ďakujem za odpoveď. Ďakujem za vašu pripomienku a postupím tieto pripomienky pani spravodajkyni Žovko termín pre Eh, podávanie pozmeňovacích návrhov 22. marca o 5. po obede. Ďakujem pekne. A tým pádom môžeme prejsť k nasledujúcemu bodu budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva. Naša pani spravodajkyňa práve prichádza, takže jej hneď dám slovo eh, Výbor Agri je gestorským výborom tejto správy z vlastnej iniciatívy. Eh, Herbert eh, Dorfman eh, z EPP bol spravodajcom 29. novembra. Komisia vydala oznámenie ohľadenie cieľov v tejto oblasti poľnohospodárstva. Išlo tam aj o, o zmeny v rámci SPP a zabezpečenie najlepšej hodnoty za financované peniaze. Ide o zabezpečenie efektívnejších, lepších výsledkov. Um, výsledky eh, boli akceptované komisiou, um, teda 20. 16. Eh, mája bude Agri hlasovať, eh, aby sme spolu vytvárali budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva. Máme tu teda pani Neuchl, takže nech sa páči. Dávam vám hneď slovo. Ďakujem pekne. Len niekoľko slov. Myslím si, že je dôležité uviezť, že poľnohospodárska politika Európskej únie sa často považuje za niečo, čo sa deje len v Európe, ale to nie je eh, to, ako my chápeme našu poľnohospodárskú politiku, to, čo e, podporujeme a nemá dopady na krajiny na juhu, e, na krajiny, do ktorých dovážame tovary alebo z ktorých tovary e, sa vyvážajú. Takže je tu priama súvislosť medzi našou politikou. A teraz nechcem hovoriť o spotrebnej politike, ale len o politike samotnej a o jej dopadoch na rozvojové krajiny. A teda v svojej správe požadujem jasnú, koherentnú politiku. Nemôže byť, že poľnospodárska či rybolovná politika e, pracujú vlastne proti rozvojovým krajinám a potom sa rozvojou pomocou snažíme veci napraviť. E, veľa vecí tam nefungujú ako by malo. Dôležité je, že sme zaviazaní e, cieľom SDG, napríklad špecifický cieľ číslo 2, boj proti hladu, alebo 12, um, rozumná spotreba a výroba, ale aj ochrana klímy a zdá sa, že tieto cieľe musia byť eh, hm, podporované naše finančné prostriedky, eh, teda eh, aj vynakladané poľnohospodárskou politikou, s tým musia súvisieť. Potom hm, tam píšem o tom, že máme krajiny, z ktorých odoberáme, dovážame produkty, napríklad Brazília, napríklad vo veľkej miere soju. Niektorí si myslia, že to je správny spôsob, ako hospodáriť ja, ale si myslím, že by sme mali z dlhodobého pohľadu si vystačiť s vlastnými plochami, čiže tie iné krajiny by sme eh, nemali zneužívať, tak povediac, ako eh, výrobne našich eh, potravín. Niektorí to tak vidia výborne, veď tieto krajiny tým pádom môžu niečo predávať, ale my všetci vieme, že tam dochádza k veľkým Um, procesom kondenzácie, eh, strácajú tam ľudia v polnospodárstve svoje práce, takže keď eh, určité krajiny nakupujú soju z tejto krajiny, možno to eh, mm, teda je dobre pre niekoľkých ľudí z tejto krajiny a nie pre krajinu ako takú. A podobné je to aj pri výrobkoch, ktoré vyvážame aj naďalej vo veľkej miere napríklad hydinu, paradajky a vyvážame ich na veľmi slabé trhy. A vývoz na slabý trh znamená, že tento trh ani v budúcnosti nebude e, sa posilňovať, takže tam máme naozaj krv na rukách a toto treba e, jasne povedať. Napríklad bavorské mlieko v Burkine Faso nemá e, čo hľadať, pretože my chceme podporovať poľnohospodárov, ktorí chcú niečo vybudovať v Burkine Faso a nechceme tam vyvážať našu nadprodukt funkciu. E, je dobré, e, keď tam pán Hogan ide. Jeho úlohou je ale nové trhy otvárať. On predsa nie je ministrom pre obchod, je ministrom poľnohospodárstva a ako minister pre poľnohospodárstvo máte konať tak, aby e, naše krajiny mali trvalo udržateľnejšie a lepšie poľnohospodárstvo. Chcem zdôrazniť, že my to, že Európa by mala živiť svet, je chybený. Vždy to počúvame od konzervatívnych politikov, že Európa údajne má e, uživiť svet, musíme e, zintenzívniť výrobu a potom sa všetko vyrieši, ale e, v konečnom konečnom e, dôsledku máme problém s prerozdelením po celom svete, takže to je naozaj len e, My A vyzývam komisiu, aby e, za pomoc indikátorov SDK vypracovala komplexné posúdenie vplyvov, akým spôsobom SPP tu nesie zodpovednosť. Takže toto je potrebné takto pomenovať. SPP má tiež svoj podiel na hlade vo svete, že e, rastie tlak migračný, takže musíme nájsť nové spôsoby poľnohospodárskej politiky v Európe, e, kde stredobodom budú vlastní poľnohospodári a kde sa ale pomôže aj poľnohospodárom v iných častiach sveta. Ďakujem pekne za odprezentovanie vášho stanoviska a teraz dám slovo tieňovým spravodajcom. Začneme PP, e, budem hovoriť za pána Kosu. Mm, Košu nie je e, tu dnes. Chcel by sa však poďakovať pani spravodajkyni za e, jej prácu na tomto stanovisku. Každopádne sú tam niektoré body, ktoré sú pre PP problematické. Trojka potreb, teda vyzýva eh, na vypracovanie novej eh, kapitoly, eh, ktorú my nemôžeme e, podporiť e, v rámci SPP. E, potom sa tu požaduje presun v oblasti pladieb. CPP a VTO by mali byť ponechané v súčasnej forme a platby sú úspešné, pretože je transparentnosť a ľahko sa implementujú v praxi. Tieňavý spravodajca si tiež myslí, že Ehm, zbrať ehm, zodpovednosti za e, e, nákrmenie obyvateľstva je e, mýtom. Európa musí vybudovať spoločnú poľnohospodárskú politiku a sleduje tri ciele v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Sice zabezpečiť výrobu Mm, potravín, zabezpečiť e, zachovanie klímy a prispieť k e, rovnovážnemu rozvoju. Je potrebné zakomponovať tam nové poznatky, e, nové cesty, novú organizáciu, novú spôsob nové spôsoby spolupráce. To nie je potom to ale to bude potom naša budúcnosť. Takže ďakujem za pozornosť a teraz dávam slovo ostatným tieňovým správodajcom. Začnem s Máriou. Ďakujem pekne. By som sa rada eh, eh, poďakovala, podporila Máriu Noš Eh, Ukončila si to eh, vetou, eh, že musíme prevziať zodpovednosť za život poľnohospodárov nielen doma, ale aj vo svete. A chcem mm, dodať, že my neberieme nepreberáme zodpovednosť ani za tých poľnohospodárov vo svete, ale ani len za našich. Každý deň sa strácajú stovky miest v eh, poľnohospodárstve, takže z tohto pohľadu to celé môžem len a len podporiť. Dovozy áno, aj tam ťa môžem podporiť. Dovážame v prvom rade suroviny a eh, vyvážame spracované výrobky a medzi tým sú tí, ktorí z toho profitujú a vzhľadom na dĺžku e, stanoviska, vždy sme tam obmedzení, určite by sa tam dalo ešte čo to doplniť, aby sme to ešte upresnili, ale e, hovorila si mi e, zo srdca, predložím niekoľko pozmeňovacích návrhov, aby som tú vypoveď posilnila, nie aby som kritizovala, ale myslím, že to je nám všetkým známe. Ešte jednu vetu k vyjadreniam pán Bogdana tieto platby na plochu, to by sa, že sa to ľahko realizuje. Včera v eh, výbore pre kontrolu rozpočtu sme mali o tom rozprávu na ktoré som sa zúčastnila, kde sa hovorilo o tom, ako by sa to dalo robiť efektívnejšie a že je potreba e, šetriť. A práve kolegovia z EPP hovorili, že tam sa míňajú peniaze, pretože bohatých robíme ešte bohatšími a že to už dávno sa malo zmeniť. A teraz sa pýtam, kto bol proti týmto zmenám, kto ich vždy blokoval. Takže toto treba zmeniť. A keď sa pozriem na tú tretiu kapitolu zodpovednosť e, za otázky rozvojovej politiky. Potom splníme SDG, ktoré sa nás týkajú. E, Vidíme v ústrety poľnohospodárom, tak tu ako aj na globálnom juhu. Takže Maria, ďakujem. Je potešením spolupracovať s tebou a verím, že sa dopracujeme k dobrému stanovisku. Ďakujem pekne za pripomienky. A teraz dám slovo respektíve nie. Takže komisia, pán Clark z Agri, ak by ste sa chceli vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. Je mi potešením, že som tu dnes na zasadnutí výboru OTV. My prvý e, si uvedomujeme, že SPP má ďaleko od perfektnosti a snažíme sa tento systém e, SPP zlepšiť do budúcna, aby bol trval udržateľnejší, aby bol prorozvojovejší, aby sme dodržali naše záväzky e, stanovené v zmluvách. Keď sa pozrieme na návrh e, stanoviska, tiež sa tam ešte čo to dá vylepšiť. My by sme tam radi eh, mali eh, slova, eh, ktoré trochu viac podnecujú, než karajú. A pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskou tým poľnohospodárstvom a, a, a svetom. Uh, už to bolo povedané, tá situácia, nemôžeme ju vidieť uh, len čierno-bielo, Zdôrazním tu niekoľko bodov. E, Európska poľnohospodárska politika neposkytuje exportné e, podpory. E, to sa už požadovalo dlhé roky. SPP po druhé nepodporuje veci, ktoré by narušali obchod. Pokiaľ ide o dovoz poľnohospodárskych eh, produktov eh, z malo rozvinutých eh, krajín požiadavka našich partnerov, najmä v rozvojových krajinách, bola, by sme sa presunuli k politike, ktorá sa orientuje podľa trhu, takže poľnohospodári majú vyrábať to, po čom je dopyt a nie to, čo im vlády nariadia zákonmi. Takže toto je už posun smerom k e, trhovej ekonomike. Ehm, naše e, ceny e, sa e, odvíjajú od celosvetových cien e, týchto komodít a nechceme robiť e, dumping pre produkty v Afrike. Znesenie tu hovorí o ukončení určitých mýtov a jeden z tých, ktorý treba ukončiť, je, že Európa dumpuje ceny hydiny, mlieka a tak ďalej. To je veľmi ďaleko od pravdy. Mm. Keď sa pozrieme na a naše produkty, tam tie sa vyvážajú na rozvinuté e, trhy naozaj veľmi málo do subsaharskej e, Afriky. E, keď sa tam vyváža, tak preto, že je tam ponuka, naozaj je tam veľký nedostatok proteínov a veľká potreba mliekarenských produktov, mesových produktov, proteínov z európejných krajín, pretože domáca hm, výroba nepostačuje. Takže problém nie je Európska únia, sú to tie problémy v rozvojových krajinách, v Afrike s hm, tými eh, problémami s inštitúciami, zlou infraštruktúrou, problémy eh, zdravotníctva a tak ďalej. To eh, všetko má na to vplyv a my robíme veľa v Európskej únii, teda v rámci našej rozvojovej politiky, aby sme lepšili život malých farmárov v celej Afrike a aby a posúvame sa vlastne v rámci celej dlhohodnotového e, reťazca. Mm, dodávame produkty s pridanou hodnotou e, napríklad výrobcovia kešiu orechov v Afrike ich zasielajú do Číny na praženie skôr než e, do Európy. Takže takéto veci by sa mali zmeniť. A ešte niekoľko bodov v uznesení Eh, je tam kritika v súvislosti so skutočnosťou, že eh, sme eh, presunuli nejaké obmedzenia v oblasti mlikanského sektora a teraz sa vyváža aj na medzinárodný trh. Intervenujeme v rámci dobrovoľnej pomoci mm, nech už robíme čokoľvek, zdá sa, že sme vždy e, my e, na vyhne. Ja by som bol za to, aby v uznesení e, sa vyzvalo na pokračovanie reforiem, aby boli viac zamerané na trh, aby sme sa vyhli trhovým mm, zlomom. A končím tým, čím som začal. SPP nie je perfektná. Do nasledujúcej reformy zaintegrujeme ciele environmentálne a ciele trvalo držateľného e, rozvoja a tiež ciele z Parížského klimatického dohovoru tieto by mali byť zakomponované do sledujúcej modernizácie SPP, aby e, bola e, ešte lepšie trvalo udržateľná. Ďakujem pekne. O chvíľku vám dám slovo, ale predtým ešte DG Devko, Michael, tak nop, keby ste sa prosím ujali slova. By sme radi zdôraznili, že e, DigiDevko je tu prítomná, aby podporilo to, čo povedal kolega z Digi Agri. Viete, že veľmi úzko spolupracujeme, sme v plnej miere teda súhlasíme s tým, čo bolo povedané hľadne e, analýz mm, hodnotových reťazcov. My podporujeme e, rozvoj a spolu sa zúčastňujeme na práci rôznych technických eh, skupín. Máme tu eh, kolegov zaoberajúcich eh, sa oblasťou cukru, banánov. Kolega spomínal obavy ohľadne výživy. Aj na toto máme veľmi dôležité programy. Takže skutočne sa snažíme spoločne zabezpečiť, aby tie obavy boli eh, odstránené, aby eh, sme v tejto oblasti eh, dosiahli pokrok. Samozrejme, zúladenie partnerov eh, v krajinách, ktoré chceme eh, podporiť, je eh, dôležité. To je ten dôležitý bod z tých 100 krajín, kde máme dohody o rozvojovej pomoci. Niektoré z nich sú rozvinuté, pokiaľ ide o polnospodársky sektor a tam e, ideme v rámci dialógu tak ďaleko, ako to naši partnery chcú a s týmito partnermi potom môžeme sa dopracovať aj k podstatnejším výsledkom. Ďakujem, pán Knop. A teraz nech sa páči slovo na záver. Neboli mi položené žiadne otázky, ale môžem povedať, že Eh, ma to veľmi prekvapilo, pretože eh, tieto vaše vystúpenia a charakterizovala nevedomosť, skutočne prízemnosť, ignorancia toho, čo sa deje, prekrúcate tu fakty. A to poviem úplne úplne jasne. Tie vaše výpovede sú e, úplne zastaralé. Ja som písala pánovi komisárovi Hoganovi, čo chce zmeniť, aby e, sme bojovali proti príčinám e, migrácia. Odpovedané mi bolo, že nemusíme zmeniť nič, pretože všetko robíme dobre. Každá oblasť politiky hovorí o tom, že je potrebné bojovať proti príčinám migrácia. Ja sa hambím za to, čo ste vy tu teraz povedali v našom výbore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 prvé, čo ste povedali, žiadne e, e, subvencie. Nechápete, že e, každá podpora na plochu je predsa subvenciou. Nepriamo podporujeme, štátne podpory dávame v mnohých oblastiach, takže naozaj som zhrozená vašej ignorancie a keď tú správu, keď bude odmietnutá, bude mi to milšie, ako keď ju len takto zredukujeme a vlastne nebude hodná ani tých slov, ktoré v nej sú. Ešte, aby som povedala niečo na koniec, dám slovo. Myslím, že sú tu isté otázky. DJ Agri, chcete na to reagovať, lebo nemala som zapichnuté sluchadlá. Mm, vyzeralo to, že ľudia nie sú nadšení. Chce niekto reagovať na to, čo podala pani Našu? Nie som demokraticky zvolený poslanec, takže nemôžem mať posledné slovo, takže stačí, aby som povedal, že EU neposkytuje vývozné dotácie e, žiadnemu štátnemu svete na žiadny výrobok a naša domáca podpora je zelený koš e, a to deformuje obchod a e, náš vývoz je e, za e, svetové trhové ceny, tak to je najlepší spôsob, ako podporovať ten obchod a nedotovať ich. No. no a chcete niečo povedať, chcete slovo? Dobre, neskôr môžeme hovoriť. Vieme, že títo ľudia sú verejní úradníci a musíme o tom diskutovať s Ehm, našimi partnermi v komisii. Dobre, takže to je koniec eh, k tejto téme. A takže lehota na pozemce návrhy je 10. apríla o 10. A budeme hlasovať v výbore TV 24. apríla. Ďakujem kolegovia za tento bod a teraz ideme na eh, bod 17. A to je hodina otázok. Eh, dostali sme jednu otázku e, k zasnutí z Ignácia Kora, ktorú máte v spise. A Ignácio, nebudeme čítať tú otázku, len e, nám e, dajte minútu k, k tomu, o tom, že o čom je tá otázka, aby kolegovia si ju mohli prečítať. Eh, grazie, prezidenta. Molto velocemente. Ďakujem, pani predsednička. Tá otázka je dosť dosť e, krátka, takže ju preberieme za pár minút. V tom úvode uvádzame, že EU je e, najväčší dovoz spotrebiteľ kavy a kaká. To sú e, dva produkty, ktoré pestujú chudobní pestovateľia aj deti a za z káv a platí menej ako predtým a ceny kaká sú menej ako polovica cien, ktoré by zabezpečili eh, farmárom slušný príjem. A toto sú informácie, ktoré sú dôležité. Ak ich eh, neprečítam, tak eh, neviem vysvetliť túto otázku. A Fernando de la Cruz eh, tvrdí, že EU eh, eh, e je najväčší príjemca z tohoto a ja som zdokumentoval, že terifikácia kávy a kakao EU škodí nevinným deťom a toto umožňuje nadnárodným firmám nakupovať kávu a kakao za menšiu cenu, ako sú výrobné náklady a chcel by som počuť od komisie, či komisia môže uvieť, aké okamžité opatrenia príjme, aby vykorenila detskú e, prácu e, v dodavateľských reťazcoch kávy a kakao aby chránila milióny ľudí od e, dôsledkov e, obchodných praktík e, týchto silných korporácií. Okay, um, have we got the commission? Dobre, um, môže komisia odpovedať? Pani Rosa de Paulis z DGDF-ko. DGDFko. Ďakujem. Dobrý večer. My sme pozorne prebrali túto otázku a po niekoľkých eh, konzultáciách eh, medzi našimi službami sme zistili, že ehm, táto publikácia je naozaj eh, naliehavá a ja prečítam, čo navrhujeme ako mm, otázku komisie. Komisia e, je odhodlaná e, odstraniť všetky formy detskej e, práce v súlade s cieľom udržateľného rozvoja a v tomto kontexte kde mm, podniká rozvoj spolupráce, zahráva kľúčovú úlohu pri dodateľských reťazcoch a plnení Eh, ekologických štandardov, vrátania otázok z eh, ochrany pre detskou prácou. Navyše EÚ eh, e chce vykoreniť detskú prácu podporovaním právnych rámcov a to v kľúčových sektorách ako napríklad poľnohospodárstvo a obchodné nástroje. Napríklad e, štáty, ktoré vstúpili do GSP+, e, plus, e, musia ratifikovať a plniť medzinárodné pracovné štandardy vrátane detskej práce. A spravodlivé a etické programy certifikácie určujú sociálne, ekonomické a ekologické štandardy pričom zaručujú, že ich produkty sa predávajú za dohodnuté minimálne ceny, čo v prípade KK je teraz nad eh, trhu EU podporuje kroky na zvýšenie pozitívneho dopadu eh, týchto eh, programov certifikácie a komisia tiež teraz vykonáva štúdiu na pobreží Slonoviny, aby porovnala konvenčné um, uh, schémy uh, na um, predaj kaká a tiež to má zahrňať budúce zásahy. A v tomto kontexte komisia naplní eh, najlepšiu prax, aby eh, sa eh, vykorenila detská práca. 21. marca a tešíme sa, že vás môžeme informovať o tom, že budeme mať tento, túto pracovnú dielňu, workshop a ste skutočne srdečne vítaní. Máme tu celú paletu zúčastnených strán, sú tu inštitúcie, súkromný sektor, občianská spoločnosť a medzinárodné organizácie v rámci tohto sektoru. Takisto tu máme aj detaily ohľadne programu. And uh, in this workshop, I'm pleased to inform you that we have invited to speak among... Teším sa, že tu je teda takáto možnosť uh, zhovárať sa s pánom Moraesom de la Cruz, ktorý vás informoval o tomto probléme. Ceny za kávu a kokos sú negociované na medzinárodnom trhu, avšak problémy, pokiaľ ide o tieto nízke ceny, to by malo byť preskúmané predovšetkým, pokiaľ ide o moderné a veľké plantáže. Zlepšenie príjmov pre producentov by zlepšilo v každom prípade životné podmienky a zaangažovalo by to aj to, že by deti nepracovali na týchto neakceptovateľných podmienkach, ktoré sú na farmách tie neférové komerčné praktiky a máme tu smernicu ešte z roku 2005, kde sa píše, že spotrebitelia sú, majú byť korektne informovaní ohľadne podnikov, od ktorých kupujú výrobky kaká, kokosový orech teda a kávu. Pretože táto smernica môže zamedziť eh, zlým informáciám vo forme reklamy. Pokiaľ ide o corporate social responsibility, treba povedať, že tie tvrdenia v reklamách musia byť presné a majú informovať vecne. Obchodníci zasa majú informovať o týchto informáciách, pretože takýmto spôsobom, eh, aspoň takéto v tej smernici, je stanovené, že kompetentné úrady v jednotlivých členských štátoch môžu tú situáciu preskúmať a preto by som uviedla ešte jeden príklad. My implementujeme projekt, pokiaľ ide o reťazec produkcie bavlny. Máme tu projekt, ktorý chceme implementovať v rámci ILO FEO a chceli by sme podporiť iniciatívy na zlepšenie transparentnosti a vysledovateľnosti v rámci týchto hodnotových reťazcov. A keď budeme mať výsledky hmatateľnejšieho charakteru, budeme môcť reagovať na tento dopad v ostatných sektoroch, ako napríklad káva a kokosový orech. Chceli by, chceli by niekto reagovať? Áno. Ďakujem, nechcem teraz predbiehať to, že čo vlastne budeme vidieť vo výsledkoch tejto štúdie. Myslím si, že je tu principiálna otázka, ktorú sa musíme spýtať, pretože došlo k veľkým zmenám v ostatných rokoch a takto tu ani nenájdeme odpoveď, pretože tu hovoríme o kakave, o, o káve a kokose, ale treba povedať, že tu zohráva úlohu globalizácia, celosvetová hospodárska súťaž, to všetko robí tlak na ceny. Chceme v rámci kontextu celosvetového obodovania mať väčšiu konkurencieschopnosť, Musíme skutočne rýchlo konať na to, aby sme celý tento mechanizmus cenotvorby zabrzdili, pretože je úplne jasné, že to sa nedá udržať. Niečo sa bude musieť urobiť s tými cenami, pretože niekto to bude musieť zaplatiť, pretože tá trhová cena je jednoducho príliš nízka. Takže ja si myslím, že z tejto štúdie, ktorú ste tu vyspomenuli, sa odvodia potom konkrétne výsledky. Tak často sme vlastne od vás počuli, spomenuli ste veľmi dobré programy ale veľmi ťažké to je potom v prípade konkrétnych krokov, kde vlastne sa tie pracovné náklady e, museli vyfinancovať a takisto akým spôsobom udržať tie ceny na správnej e, rovine. Za to sú zodpovedné tie multinárodné koncerny a snažíme sa byť konkurencieschopní, oni sa snažia byť konkurencieschopní a Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička, ďakujeme pekne. E, budeme sa tomu venovať. Ďakujem pekne komisii, kolegovia a kolegyne. Som oznámila na úvod zasadnutia, že a tu máme aj hosti. Podarilo sa nám nájsť nie veľmi veľa, ale zhruba 10 minút to bude maximum pre našich hostí, ktorí sú z Guatemaly. A ja sa skutočne veľmi teším, že tu máme ministra guatemalského pre prácu, sociálne otázky, Aurela Leticia Teleguario. Minist, pani ministerka by sa s nami chcela podeliť o národné priority v oblasti strategických línií v rámci kooperačných mechanizmov, predovšetkým pokiaľ ide o národné politiky v oblasti slušného zamestnávania. Predtým, než dám pani ministerke slovo, máte už tlmočenie? Áno, máte. Chcela by som pripomenúť dve veci z poslednej kontrolného procesu sme zistili, že Guatemala, fondy Guatemaly, finančné prostriedky Guatemaly v rámci našho mechanizmu pre spoluprácu, tam je iba malá proporcia finančných prostriedkov, ktoré boli doposiaľ vyčerpané a vlastne ide tu aj o to, čo sa pýtame komisie a žiadame to aj o úradov pre Guatemalu, pretože je chyba, že keď tu máme peniaze, ktoré sa majú vyčerpať, prečerpať a nevyčerpa sa to a ďalšia otázka, ktorú by som chcela nastoliť, je vážna otázka. Jeden z troch nominovaných, ocenených pre Chachorovú cenu pochádza z Guatemaly. Je to pani Chávez Ičakvik. Parlament uh, jej prácu v oblasti práv autochtónnych obyvateľov. Pani Chávez je momentálne z bezpečnostných dôvodov v Európe Ľudské práva sú pre nás veľmi dôležité a my dúfame, že sa bude môcť vrátiť do Guatemaly čo možno najskôr a bude môcť sa venovať svojej práci v bezpečných podmienkách, tak mohli by ste túto informáciu vašej vláde sprostredkovať? Madam, Madam minister... Takže vážená pani ministerka, Prepáčte, že takto neskoro sme si našli na vás čas. Nech sa páči, máte slovo, môžete reagovať. Chcela by som povedať, že musíme skončiť pred 6.30, pretože naši tlmočníci vtedy prestanú pracovať a ja musím ísť ďalej hlasovať do ďalšieho výboru, takže musíme skončiť pred 6.30. Máme 5 minút maximum, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za ten priestor, ktorý mi dávate v mene vlády Guatemaly. V mene pána Moralesa by sme sa chceli poďakovať za tú podporu, ktoré sa nám dostáva zo strany Európskej únie prostredníctvom veľvyslanca pána Gata, predovšetkým pokiaľ ide o strategické programy, ktoré táto krajina si stanovila ako priority zdravie a bezpečnosť, vzdelávanie, zamestnanosť pre všetkých na rovnakej báze. Takisto je dobre sa tejto chvíli poďakovať za podporu, ktorú nám dávate, dávate našej krajine v zmysle podpore boja za, proti beztresnosti a korupcii. Za toto by sme sa chceli poďakovať Európskej únii, pretože v tejto oblasti ste skutočne vyslali jasné signály, predovšetkým pokiaľ ide stanovenie si priorit, potom to malo samozrejme odozvu na úrovni našej krajiny. Takisto treba spomenúť, že vaša krajina, respektíve členské krajiny Európskej únie pracovali veľmi zaangažovane v tom zmysle, aby bojovali proti nerovnostiam v mojej krajine a v tomto zmysle, predovšetkým pokiaľ ide o posledný bod, ktorý súvisí s ochranou jednej z tých líderiek, ktorú si spomenuli, jedna z autochodných eh, osôb, Lolita Chávez, či za, ďakujeme za uznanie jej boja, pokiaľ ide o e, sociálnu spravodlivosť, to takisto berie na vedomie naša vláda. Je veľmi dôležité spomenúť to, že verejné, minister, verejné ministerstvo malo finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené na to, aby v tejto chvíli sme mali jednu jednotku, ktorá sa špecializuje práve ochrane ochrancov e, ľudských práv, ako je to v prípade Lolity. Sú to takisto aj na ochranu žurnalistov a odborárov. A pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme tu mali mieru koordinácie medzi ministerstvom a verejným ministerstvom na to, aby sme podporovali takéto aktivity, ako je prípad pani Lolity. Takisto treba spomenúť, že pán, predseda, pán prezident si stanovil ako prioritu boj proti korupcii a predovšetkým zabezpečenie bezpečnosti. A pokiaľ ide o ten druhý bod, ktorý tu spomínate, pokiaľ ide o, o rozpočtové otázky, ako istotne veľmi dobre viete, naše potreby, respektíve potreby nášho národa sú veľmi veľké a tá podpora, ktorú Európska únia poskytuje takým dôležitým témam, ako napríklad príjma prvá, prvá e, zdravotníctvo v našej krajine, treba povedať, že tak veľké podniky, ako aj stredné a malé podniky, tak ako sa zdôrazňuje tá otázka boja za zdravie a za výživu, to sú kľúčové, dôležité, pretože takýmto spôsobom sa verejné orgány posilnili v zmysle toho nášho záväzku. A v kontexte týchto otázok, ktoré ste tu spomenuli, na to, aby sme pokryli tie potreby našeho obyvateľstva. Treba povedať, že tá situácia u nás je veľmi komplexná, pretože vzdelávacia úroveň je relatívne nízka. Je veľmi dôležité, aby sme spomenuli, že v týchto chvíľach sa robia určité opatrenia zo strany vlády na to, aby prostredníctvom rozpočtu otvoreného, aby tu e, bola jednotka, ktorá bude zabezpečovať to, aby sme boli efektívnejší, pokiaľ ide o realizáciu rozpočtových rozpočtových priorit. Ako istotne viete, naša krajina sa vzdala tých procesov a tém, ktoré idú e, ktoré sa týkajú korupcie, ale predsa len sú tu problémy, napríklad pokiaľ ide o zákony, ktoré súvisia s, obstar s verejným obstarávaním, nemali, neboli tieto predpisy dostatočne flexibilné na to, aby sme splnili tie naše záväzky. Takže v týchto chvíľach treba povedať, že treba spomenúť určité problémy, ktoré máme na exekutívnej úrovni jednotlivých ministerstiev, pretože to ide jednoducho v smere paralizácie rozpočtov a to súvisí s tým, že verejný zamestnanec vníma tieto procesy komplexné, predovšetkým pokiaľ ide o predchádzajúcich štátnych zamestnancov, ktorí boli zatvorení. Treba povedať, že dvaja predchádzajúci prezidenti sú vo väzení, kabinet ministrov, kab, kabinet ministrov predchádzajúcich vlád je takisto vo vezení a pokiaľ ide o túto situáciu, tak je tu veľký strach podpísať nejaké projekty a realizovať a využívať špecifické finančné prostriedky z fondov práve kvôli týmto problémom. To znamená, ten návrh, ktorý tu máme zo strany vlády eh, Guatemaly, je zmeniť tie predpisy a zákony, aby sme umožnili určitú flexibilitu, samozrejme berúc do úvahy mieru transparentnosti, pokiaľ ide o riadenie výdavkov, ale je veľmi dôležité, aby ste si uvedomovali, že jeden z tých dôvodov, prečo svet, prečo tu bola taká nízka úroveň čerpania. Už robíme v tejto veci nápravu, koordinujeme naše úsilie s Kongresom republiky a takisto aj s vládou našej krajiny a očakávame, že občianská spoločnosť bude zohrávať protagonickú úlohu na to, aby sme našli riešenie, pokiaľ ide o pokiaľ ide o čerpanie týchto finančných prostriedkov. Neviem, či som reagovala na tie vaše otázky, ktoré ste sa spýtali, ale pre nás je veľmi dôležité, aby Európska únia nás podporovala aj naďalej, na to, aby sme pokračovali v tých našich politikách a stratégiách, ktoré vedú k rozvoju Chcela by som na záver už povedať iba toľko, že ďakujem veľmi pekne za podporu vás všetkých, pokiaľ ide o realizáciu programu, ktorý priniesol veľké plusy a mal veľký pozitívny dopad na našu krajinu. Hovorím tu o programe zamestnanosti mladých. Prečo? Pretože istotne veľmi dobre viete, že 70 eh, populácie Guatemaly sú mladí ľudia. A prostredníctvom tohto programu, ktorý ste vyfinancovali, sme chceli zabezpečiť, aby tu bola kontinuita v rámci tých programov, ktoré tu máme, aby sa zabezpečilo, aby títo mladí ľudia, ktorí hľadajú zamestnanosť, aby tieto programy sa naďalej rozvíjali. Takže politika národná pre zamestnanosť, tam sme sa sústredili, to je téma, ktorá je pod mojou, e, ktorá je mojou zodpovednosťou. Sústredíme sa tu na ženy, na ľudí s postihnutím, na mladých, na migrantov, ktorí do istej miery sú vlastne zraniteľnými skupinami, ktorí si vyžadujú väčšiu podporu z našej strany. Zo strany vlády Guatemala by sme chceli ratifikovať náš záväzok, pokiaľ ide aj o boj proti bestresnosti, korupcie, bez toho, že by sme chceli zabudnúť na tie projekty, ktoré tu máme, ktoré si vyžadujú naša, naši ľudia. To je rozvoj, chceme vytvoriť rozvoj, personálny na úrovni jednotlivých teritórií, kde žijú autonómni občania. Ako viete, 62% našich obyvateľov sú autochtónni obyvateľia a my si myslíme, že tie bez Európskej únie tie výzvy by boli pre nás oveľa väčšie. Takže ďakujem pekne za tento priestor. Ja re, rešpektujem aj to, že ste mi dali takýto časový priestor. Chcela by som sa poďakovať v mene našej vlády a za tú otvorenosť, ktorú nám poskytujete. Chceli by sme čo možno najviac sa poďakovať za možnosť koordinovať tie prostriedky, ktoré máme s vašou súčinnosťou. Náš prezident sa snaží zabezpečiť rozvoj na úrovni transparentnosti a ďakujeme za vašu podporu. Ďakujeme pekne aj my vám za všetky tieto vaše dovysvetlenia situácií, ktoré ste poskytli v našom výbore. Dúfam, že budeme môcť spolupracovať v budúcnosti ohľadne týchto otázok a my musíme pochopiť ešte viac tie problémy, ktoré vaša krajina má. A Chceli by sme spolupracovať na to, aby sme vyriešili tieto problémy, pokiaľ ide o financovanie a zabezpečenie bezpečnosti obhajcov ľudských práv. Takže ďakujem pekne ešte raz za to, že ste prišli medzi nás a dúfame, že budeme môcť pokračovať v našej spolupráci aj v budúcnosti. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za to, že ste museli prísť až na záver dnešného zasadnutia, takže prejdeme k bodu 18, rôzne otázky. Nič. Takže naše ďalšie zasadnutie bude 21. marca. Spoločné zasadnutie zajtra medzi DV a ďalším výborom a potom 23. marca máme ešte zasadnutie ďalšie, takže ďakujem pekne všetkým aj tlmočníkom.